Začneme našu schôdzu. Ak dovolíte, srdečne vás vítam na schôdzi. Dnes a zajtra budeme zasadať. Máme k dispozícii aj vesník Kontnews. Tam sa uvádzajú aj jazyky, ktoré sú pokryté na tejto schôdzi. Táto schôdza sa bude ako obvykle vysielať na internete. Pýtam sa, či ne, sú nejaké námietky k programu schôdze. Ak nie, tak budeme program považovať takto za schválený. I hneď prejdeme k bodu 3 a v tejto súvislosti vítam pani komisárku eh, Tajsenovú a tiež eh, príslušného člena OLAFu, pardon, dvora auditorov. Chceme hovoriť o absolutóriu za rok 2013. Konkrétne budeme hovoriť o otázke začlenenia Rómov do spoločnosti. V ich domovských krajinách existujú prostriedky, ktoré sú k dispozícii na tieto účely. Pokúšali sme sa zistiť, na aké účely sa tieto prostriedky naozaj využívajú. Komisia nám neposkytla informácie. Otázka Rómov sa však tiahne ako červená niť v mnohých členských štátoch, e, nielen v krajinách pôvodu týchto Rómov, ale aj v možných cieľových krajinách a preto predpokladám, že je na mieste, aby sme sa venovali otázkam, ktoré sa s Romami v kontexte absolutória. Srdečne vás vítam, pani komisárka, hneď vám dám slovo, aby ste e, nám prednesli svoj e, prejav. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani vážení poslanci, dámy a páni. Je mi potešením opäť predstúpiť pred váš výbor pre rozpočtovú kontrolu a môcť diskutovať s vami o téme, ktorá je veľmi relevantná. Keď som sa ujala svoje funkcie v novembri minulého roka, stala som sa súčasťou týmu, ktorý si kladie za cieľ dosiahnuť takú Európu, ktorá si bude schopná zaslúžiť e, trojačkové hodnotenie a to súvisí s rastom, vyváženým sférovým rastom, e, ďalej kvalitné pracovné miesta a ochrana pre všetkých e, v celom životnom cykli. Musíme sa snažiť o to, aby nikto nebol zabudnutý v tomto procese, aby kvalita života sa zvyšovala pre všetkých a aby všetci mali rovnaké príležitosti a výhody hospodárskeho rastu. Toto podľa mňa e, je vystihnutím európskeho sociálneho modelu. Náš sociálny model uznáva, že niektorí ľudia si vyžadujú mimoriadnu podporu na to, aby mohli využiť svoj potenciál. Sú to ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti, najďalej od pracovného trhu a od aktívnej občianskej účasti. Toto sa týka najmä rómskeho obyvateľstva Európy. Dnes každý tretí Róm je nezamestnaný. Každý piaty Róm nemá zdravotné poistenie a 90 z nich žije pod eh, hranicou chudoby. Budúcnosť eh, tiež nie je veľmi rúžová. Mnohé rómske deti ani neukončujú základnú školskú dochádzku v Českej republike a na Slovensku viac ako 20 rómskych detí vo veku do 15 rokov navštevuje osobitné školy a triedy a táto segregácia nie je založená na skutočných potrebách alebo iných objektívnych kritériách, ale je založená len na etnické príslušnosti. Aby som ešte e, vystižnejšie popísala celý tento problém, pozrieme sa na situáciu v štyroch členských štátoch Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko, kde je najvýznamnejší a najvýraznejší podiel obyvateľstva e, rómskeho pôvodu. Rómske obyvateľstvo predstavuje 7 eh, až 11 v týchto členských štátoch, eh, ale ešte významnejší je budúci podiel eh, Rómov na pracovnej sile. Postupom času 15 až 20 pracujúcich budú Rómovia. Do toho nie sú, ak nezahrnieme týchto ľudí do pracovného trhu alebo do spoločnosti, bude to mať veľmi závažné makroekonomické aj sociálne dopady na tieto krajiny. Diskriminácia je často dôvodom celého problému. Diskriminácia, xenofóbia, antiromské postoje, extrémne pravicové postoje, taktiež nenávistné vyjadrenia, ako aj činy sa objavujú, ba dokonca zvyšuje sa ich výskyt v členských štátoch, najmä v tých, kde sú najpočetnejšie rómskej komunity a taktiež je to zhoršené e, nepriaznivou hospodárskou situáciou. Toľko teda aktuálny stav, aká je naša politická reakcia. Keďže nie sme ochotní akceptovať diskrimináciu v Európe a vzhľadom na e, to, že to má významné hospodárske dopady, integrácia Rómov je um, um, hlavnou prioritou aj keď členské štáty nesú hlavnú zodpovednosť, komisia zintenzívnila svoje politické úsilie aj finančnú podporu vo forme európskeho semestra a Európskeho rámca pre národnú e, stratégiu integrácie Rómov. Naše odporúčania členským štátom vyzývajú členské štáty, aby všetky hlavné politické oblasti zahrňali aj Rómov. Toto odporúčanie z pred dvoch mesiacov vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup Rómov k kvalitnej v forme inkluzívneho vzdelávania. Spolu s týmito odporúčaniami z minulých rokov toto pomohlo pomenovať konkrétne priority financovania pre využívanie európskych fondov. Keď sa diskusuje o operačných programoch, komisia vždy trvá na tom, aby krajiny, ktoré dostanú odporúčanie na Margo Rómov, aby dodržali aj do budúcna toto kritérium eh, pri využívaní európskych eh, fondov. Zároveň chceme zvyšovať efektívnosť a monitorovanie eh, týchto významných investícií, tak aby tieto peniaze naozaj priniesli užitok Rómom a aby sa splnili stanovené ciele. Toľko teda prvé kroky, zároveň sa stanovujú prísne podmienky. Členské štáty, ktoré nesplňa tieto kritéria, musia potom predložiť akčný plán, aby do roka 2016 splnili všetky podmienky. Potom sme poskytli členským štátom aj nástroje v rámci um, možnosti financovania, aby sa zvyšila efektívnosť využívania týchto prostriedkov pre inklúziu Rómov. Členské štáty vykonali proces eh, pomenúvania hlavných problémov oblasti na základe územného prístupu. Toto všetko malo za následok eh, reakciu členských štátov. V priemere vyčlenili 25 celkového rozpočtu ESF, teda zhruba 20 miliard eur, na sociálne inkluzívne opatrenia. Toto je vysoko nad rámec tých minimálnych 20 A chcem zdôrazniť, že zriadenie mimoriadného investičného prioritného kruhu pre marginalizované komunity ako Rómov umožní konkrétne ciele a taktiež zlepší sa možnosť monitorovať výsledky v tejto oblasti na základe dochodu o partnerstve. Členské štáty sa rozhodli vyčleniť zhruba 20 miliard eur e, z e, Fondu e, pre rozvoj regiónov a taktiež 10,8 miliardy na sociálnu inklúziu a boj proti chudobe Viacero ďalších investičných priorít sa tiež môže využiť na financovanie inklúzie Rómov, ako napríklad investovanie do sociálnej oblasti, zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávania, ako aj poskytovanie podpory rôznych druhov regenerácie týchto znevýhodnených komunít. Mm, čo sa týka Európskeho fondu pre rozvoj vidieka jeden z cieľov sociálneho rozvoja vidieckého hospodárstva sa tiež môže využiť na sociálnu inklúziu vo vidieckých oblastiach, kde mnoho Rómov žije. Všetkých 5 členských štátov, ktoré majú CSR o Rómoch, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko vo svojich partnerských dohodách uvádzajú, ako chcú využívať možnosti, jednotlivých fondov, aby sa vysporiadali s otázkou integrácie Rómov. Konkrétne to znamená, že 1,5 miliardy eur investícií sa e, v tomto e, smere podporí. Komisia v kontexte spoločného manažmentu sa stará o to, aby operačné programy členských štátov boli dostatočne zacielené na tie najostavenejšie komunity vrátane Rómov. Taktiež pozorne sleduje implementáciu operatívnych programov v praxi taktiež sa zohľadňuje vo výročných správach, strategických správach, na revíznych stretnutiach e, s e, orgánmi, ktoré majú na starosti management, tak aby tieto projekty e, boli vyberané na základe potrieb tých najznevýhodnejších skupín v súlade s prioritami schválnych programov. Nový výkonnostný rámec sa potom využije na to, aby poskytol rozsiahlejší E, spôsob e, prekladania správ o využívaní týchto prostriedkov a taktiež o dopadoch e, na príjimateľov. Tieto správy sa začnú predkladať od roku 2016 Európskemu parlamentu, Rade, ECOSOKu a Výboru regionov. Pani predsedníčka, vážení poslanci, Naša práca ani zďaleka ešte nie je ukončená. Komisia chce naďalej spolupracovať so svojimi partnermi v v rámci dvora auditorov, tak aby dopada hodnota týchto investícií bola využitá a ešte stále máme pred sebou veľa práce. Komisia vo svojej ostatnej revízii pokroku členských štátov v implementácii týchto stratégií na integráciu, ktorú zverejnila 17. júna, potvrdzuje, že výrazné kroky sa už podarilo dosiahnuť a teraz sa vyčlenujú prostriedky na integráciu napríklad, ale diskriminácia žiaľ sa čoraz viac rozširuje a spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a miestnymi orgánmi sa musí posilniť. V reakcii na to chceme predovšetkým sa postarať o to, aby potreby Rómov boli zohľadnené v hlavných e, oblastiach politiky vzdelávanie, zamestnanosť a zdravotná starostlivosť, taktiež v opatreniach makrofinancovania a v programoch E, záruky mládeže. A po druhé, toto všetko musí prebiehať e, nad rámec národných obmedzení. Podľa hodnotení vidíme, že musíme zintenzívniť naše úsilie, aby sme viac zahrnuli miestne orgány, aby sme posilnili ich schopnosť rozvíjať a implementovať e, takéto politiky na miestnej úrovni, ktoré sú určené rómskému obyvateľstvu členskými štátmi spolupracujeme na tom, aby sme napravili tento nedostatok administratívnej kapacity týchto orgánov a aby sme predchádzali fragmentácii vyžvania zdrojov. To znamená, že musíme viac investovať aj do širšieho zapojenia občianskej spoločnosti do tohto procesu. Európske programy spolufinancovania, ako napríklad ROM Act, pomáhajú e, kontaktným miestam pre Romov, aby boli viac zapojení do tohto procesu aby viac monitorovali využívanie týchto európskych prostriedkov a tak, aby národné stratégie integrácie Rómov sa čoraz viac stávali konkrétnymi akčnými plánmi. Pani predsedníčka, dámy a páni, vážení poslanci, ako som už na úvod povedala, moji spolukomisári a ja sa snažíme posilňovať sociálnu Európu, pretože je to Európa, ktorá bude pomáhať všetkým ľuďom využiť naplno svoj potenciál aby to taká Európa, v ktorej nebude miesto pre diskrimináciu, nedostatok dôvery medzi rómskym obyvateľstvom a zvyškom spoločnosti nesmie pretrvávať v našej spoločnosti. Ja som na svojom vypočutí uviedla, že Európska únia je predovšetkým zameraná na ľudí a ľudia musia vidieť, že Európa funguje v ich prospech, vytváranie pracovných miest, presadzovanie spravodlivosti a taktiež vytváranie slušných príležitostí pre všetkých. Toto všetko si vyžaduje naše spoločné úsilie na všetkých úrovniach, tak aby Európa fungovala pre všetkých občanov eh, vo všetkých eh, komunitách, aby naša spoločnosť bola inkluzívnejšia a aby všetci občania Európy mohli v plnej miere využiť svoj potenciál. Dúfam, že si získame vašu podporu pre opatrenia, ktoré som práve popísala a veľmi rada odpovieme na prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Chcem k tomuto bodu programu privítať aj kolegov z výboru pre sociálne otázky. My by sme boli radi, keby ste boli aj komisárkou pre Rómov, lebo vidíme, že potrebujeme tlak a veľa aktivít, aby sme vôbec dosiahli nejaké výsledky. Moja otázka je takáto Videli ste aj v postupke Grasus, že komisia vlastne nevie povedať, koľko prostriedkov išlo na Rómov, lebo e, príjemcovia Rómovia sa štatisticky nepodchycujú. Mohli by ste povedať, ako sa tieto stratégie realizovali, ako viete, že tieto peniaze išli naozaj Rómom, ak to štatisticky nie je osobitne vyčlenené. Mohli by ste hneď odpovedať a potom by som dala slovo kolegom. Ďakujem. Je to veľmi ťažký bod, už sme o tom aj hovorili. Problémom tu je, že že keď sa Romov pýtajú, keď sa to už stane, či patria medzi, e, do romskej etnickej skupiny alebo nie, tak nie sú takí jednoznační, ani to nie sú tak veľmi ochotní hlásiť, takže niekde sa to ani neregistruje. Niektorí to chápu ako formu diskriminácie, ako to, že by mali na sebe vypálený byľak. A e, takže je to niečo, čo sa naozaj nedá urobiť. Ani pri našom, našej adresnosti vieme, že je Rómovia, rómovská komunita potrebuje osobitnú podporu a v tom je rozdiel medzi týmto programom a minulými programami. Predtým sme mali opatrenia pre znevýhodnených ľudí, teda tých, ktorí potrebujú viac podpory ako druhý a v novom programe máme podporu nasmerovanú na cieľovú skupinu pod e, hlavičkou znevýhodnené komunity a myslíme si, že toto je už lepšie, presnejšie ako v predchádzajúcom programovom období, ale presne povedať, čo ide konkrétne na Rómov a na iné skupiny, to sa nedá urobiť, lebo nie je veľká ochota či už na strane štátov ani občanov povedať, či sú Rómovia alebo kto sú Rómovia. A dúfame, že novými ukazovateľmi, ktoré sme vypravili, ako aj novými cieľmi, ktoré sme definovali, to znamená zameranie na komunity, že to nám umožní adresnejšiu podporu a takto by sme mohli aj lepšie vidieť výsledky. Ďakujem. A teraz kolega Javo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ďakujem aj pani komisárke za to, že prišla dnes medzi nás, aby tu hovorila s nami o takejto dôležitej téme. Podpora rómskych komunít z EÚ je kľúčovou otázkou a súvisia aj s budúcnosťou Európy ako už povedala pani predsednička, je veľmi ťažké získať presné údaje o tom, kto je Róm, kto sa hlási k rómskej e, komunite. A okrem toho je tu ešte ďalšia dôležitá otázka. Vie komisia nejako preverovať, kontrolovať, či tieto prostriedky určené Rómom sa tam naozaj aj dostanú? a sa využijú na tieto účely, na tie účely, na ktoré boli pripravené. Sú to naozaj Rómovia, ktorí využívajú tieto peniaze, používajú ich a ak áno, tak viete ako, ako sa tieto prostriedky vynakladajú. Má komisia nejaký plán na monitorovanie a kontrolovanie toho, či tieto prostriedky sa naozaj dostanú k týmto občanom a či tieto peniaze prispievajú naozaj k lepšej integrácii Rómov a lepšieho rozvinutia ich potenciálu. Mám ešte jednu otázku. Európska ombudsmanka, Európsky ombudsman pripravil, vypracoval balík k téme výdavky z fondu súdržnosti v tomto, tejto súvislosti mám takúto otázku. Pani komisárka, čo si myslíte, tieto odporúčania ombudsmana sú naozaj relevantné a môžu vám v budúcnosti slúžiť ako usmernenia a aj vo všeobecnosti Európsky sociálny fond a konkrétne tie peniaze, ktoré sú určené Rómom tie sa naozaj budú vydávať podľa týchto odporúčaní, pani komisárka? Ďakujem veľmi pekne. Začnem touto poslednou otázkou. To sú tie pripomienky ombudsmana. Ombudsman pripravil určité pripomienky na adresu toho, že členské štáty nie sú dostatočne kontrolované z hľadiska rešpektovania základných práv. A ja môžem povedať za celú komisiu, že komisia bude spolupracovať s ombudsmankou v jej prieskume v tom, aby sa chránili základné práva v rámci politiky súdržnosti. My sa systematicky my systematicky kontrolujeme rešpektovanie európskych zákonov, a to má samozrejme, to samozrejme v sebe obsahuje aj práva z e, charty práv. V novom období do roku 2020 je táto úloha dohľadu ešte posilnená a my sme pripravení sa tomuto viacej venovať. To znamená, že budeme spolu s ombudsmankou spolupracovať ako môžeme lepšie kontrolovať, či sa prostriedky dostanú naozaj k Rómom. To súvisí aj s tou otázkou, čo povedala predsednička. Ak sú e, Rómovia nie identifikovaní, veľmi ťažké spočítať ich a vidieť, kam tie peniaze išli. Ale ako sme povedali, máme nové programy, ktoré sú e, adresované na marginalizované komunity, komunity, ktoré potrebujú väčšiu podporu ako ostatné, aby sa začlenili do spoločnosti a trhu práce tak si myslím, že takto získame lepší prehľad. Máme aj nové ukazovatele, podľa ktorých sa budú robiť hlásenia a my dúfame, že od roku 2016 budeme presne vedieť, kto, kto dostal tieto prostriedky, ako sa využili a E, počas celého programového obdobia budeme mať možnosť aj zistiť dlhodobých účinkov. To znamená, že ak ľudia boli zapojení do projektu, zistíme, aká je situácia po niekoľkých mesiacoch alebo všetko skončilo. Je to tak, že peniaze boli na projekt, projekt skončil, pomoc skončila, všetko sa vrátilo do starých kolají. Proste to chceme vedieť, to chceme merať, preto máme nové ukazovatele, aby sme e, mohli lepšie sledovať, čo sa deje a lepšie na veci dohliadať. Kolega Ivan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Podrobne som si poznamenával to, čo tu dnes zaznelo a môžem povedať, že by sme mohli mať veľa, ale nemáme nič. Máme tie fondy, vzdelávanie, sociálna inklúzia, záruka mládeže, mládeži, zdravie. Peniaze môžete získať z rôznych prostriedkov, ale my naozaj nemáme jasný obraz o tom, či sa tieto peniaze dostanú až k Rómom a ako sa tam dostanú, pretože tieto peniaze sa k ním jednoducho nedostávajú. Nie je to zaručené, že tam prídu. Myslím si, že je menej dôležité, či máte tie konkrétne údaje. Máte predsa celé komunity, kde žijú Rómovia spolu s ostatnými občanmi a inými komunitami a obe komunity potom stoja pred vážnymi problémami. Tieto peniaze sa preto musia využívať na vytváranie hmatateľných politík, ktoré majú skutočný dopad na sociálnu inklúziu, začleňovanie a politiku zamestnanosti. Len takto dokážete poukázať, že celá komunita má osoch z týchto prostriedkov a že Romovia už nie sú tí zraniteľní, ale že sú súčasťou väčšieho celku sú to jednoducho európske občania, predsa to sú. A to nie je len problém, ktorý ma, sa týka štyroch členských štátov. Je to predsa problém, ktorý má vplyv na celú EÚ. Ja som videl odporúčania napríklad z oblasti národných politik, podpora toho, aby sa do hľadania riešení zapojili miestne regionálne orgány, ale my potrebujeme globálny prístup, EU prístup, takže ak naozaj chceme riešiť túto otázku, ak nám naozaj na tom záleží, ak naozaj chceme, aby sa pomohlo týmto zraniteľným ľuďom, sa chcem spýtať, či by nebolo logické, že by sme mali taký finančný nástroj, ktorý by bol úplne venovaný riešeniu tejto problematiky, ja nie monitorovanie, kontrola, niečo, čo by sme mohli mať hmatateľné výsledky krátkodobo, strednodobo, niečo konzistentné, predvídateľné. Predsa tu netreba zaujať filozofický prístup a hovoriť o tom, aká by situácia mohla byť, keď nevieme o tom, aké sú fakta, čo sme už vynaložili, kde môžeme dať viac, ako zabezpečíme, že to už nebude zraniteľná časť obyvateľstva. To je moja otázka. Moja otázka je, či komisia uvažovala o vytvorení E, účelového finančného nástroja na rómsku integráciu, alebo máme tu na tú všeobecnú diskusiu niečo, čo nemôžeme monitorovať? Ďakujem. Pani komisárka. Ďakujem. Komisia teraz robí na tom, že hodnotí výsledok hodnotí výsledok partnerských dohôd, programov, aby sa videlo, aby sme vedeli, čo sa urobilo, čo sa robí a musíme si pripraviť takýto obraz z toho, aby sme vedeli, kde, treba, kde majú byť priority na naše investície a to by sa to by sme mohli mať na jeseň. Na jeseň by sme mohli mať takýto prehľad. My sa snažíme stále spolupracovať s členskými štátmi na, tom, na tomto probléme. Teraz ako zabezpečíme, že sa peniaze dostanú tam, kam majú ísť, že budeme robiť to, na čom sme sa dohodli. A pre Rómov môžeme konkrétne urobiť to, že vieme, že e, tá stratégia je, ale že musíme urobiť viac, viac ako národná úroveň musíme robiť aj na lokálnej úrovni, nielen na úrovni štátov a regiónov. Musíme zapojiť miestne orgány, miestne spoločenstva a musíme spracovať s e, Rómami, musíme posilňovať kapacitu miestnych orgánov, aby dokázali zvládať problematiku neintegrovaných ľudí, aby sa lepšie mohli Rómovia integrovať neuvažujeme o špecifických fondoch, ale urobili sme určitý výber z fondov, ktoré máme k dispozícii, aby sme ich použili na to, že by sme zabezpečili lepšiu integráciu Rómov a máme semester a odporúčania pre konkrétne krajiny, tam sú predsa tie odporúčania na vytvorenie politiky smerov adresovanej alebo pre Rómov. A keď ide o čerpanie prostriedkov, tak viete, že e, tieto sú, ale budeme lepšie kontrolovať, aby bola ľudia zaangažovaní, zapojení, aby si uvedomili, že tento problém e, rastie je to rastúci podiel obyvateľstva, ktoré nie je integrované a vyvoláva to problémy nielen medzi Romami, ale aj v ostatných častiach spoločnosti vo všetkých krajinách, pretože mobil, Romovia sú mobilní ľudia a musíme to riešiť. Ale to, čo my nemôžeme urobiť a to, čo som už aj povedala pri prvej otázke, nemôžeme presne prstom ukázať, kto je Rómom, kto nie je Rómom, keďže samotní Rómovia sa nechcú takto um, deklarovať. Takže nemôžeme hovoriť o konkrétnej rómskej skupine, vieme to vždycky nejako vyčleniť. Kolega Toerer? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani komisárka. Ja som rád, že ste medzi nami a že nám odpovedáte na otázky. Niektoré vaše výpovne ma podráždili. Najmä otázka, že nemôžeme jasne preveriť, či sa zdroje mm, naozaj dostanú k cieľovým skupinám, ktoré my považujeme za dôležité. Teraz ste naznačili, ktorá povedať si niečo, čo trošku spresňuje a chcem to teda ešte raz sa na to opýtať. E, sumy, ktoré ste spomenuli z Európskeho sociálneho fondu a tiež z Fondu pre regionálny rozvoj. To sú prostriedky, ktoré sa všeobecne na strane členských štátov používajú na sociálnu inklúziu a na sociálne projekty a takto o to aj žiadajú. No a rád by som bol, keby ste spresnili, je pre komisiu ťažké alebo prakticky nemožné odsledovať, či e, naozaj tie prostriedky sú na prospech rómskeho obyvateľstva a, a, a to práve z toho dôvodu, že sa nehlásia k rómskej menšine. A otázka je, ako je možné programy e, e, navrhovať cieľu primeranejšie, tak aby sme to dosiahli. Vy ste hovorili, e, že sa musí táto stratégia presadzovať e, viac na lokálnej a regionálnej úrovni. To znamená, že je tu nevyhnutnosť, aby existovali programové položky, ktoré možno využívať priamo na úrovni miestnych komunít. A tak sa e, získa dynamickejší prístup. A tým pádom je možné lepšie zohľadniť tie oblasti, e, v ktorých dochádza ku silnému pristahovalectvu a tým je možné pokryť aj e, aktuálny vývoj. Teda premyšľate aj o takýchto možnostiach. No a potom e, e prebieha rozhovor s organizáciami, ktoré konajú priamo na mieste, napríklad v Bulharsku, ktoré, organizácie, ktoré sa konajú, e, starajú o znevýhodnené deti a mládež. Napríklad existujú deti, ktoré e, Mm, e, sociálny úrad e, e, zobral z rodín v dôsledku zneužívania drog alebo v dôsledku násilia a umiestnili ich do internátnych škôl. Tam dosiahli potom dobré školské výsledky. No a potom od určitého veku, už neviem, 14-15 rokov, keď tie programy skončia, tak sa vrátia naspäť do svojich komunít a tam vzhľadom na vysokú nezamestnanosť mladých sa vlastne vrátia naspäť do tých ťažkých pomerov. No a z toho potom vzniká potreba a požiadavka, aby e, e, tu boli programy na e, podporu mládeže a detí, aby boli rozšírené, najmä pokiaľ ide o prípravu na trh práce, aby sa lepšie integrovali do trhu práce. Takže je tu tá otázka, či takéto programy možno previazať s programami, ktoré organizujú niektoré členské štáty a tie sa týkajú vlastne tých oblastí, kde je nedostatok e, kvalifikovanej pracovnej sily. A teda je možné vytvoriť vzdelávanie, e, ktoré spája vlastne tie migračné prúdy s, e, so vzdelávaním pre špecifický trh práce. Teda, že ide vlastne o e, vzdelávanie mladých a detí. Pani komisárka, nech sa páči. Ja, mhm, Ďakujem. Áno, je to tak. Treba pracovať viac na lokálnej, regionálnej úrovni, pretože keď chceme ľudí integrovať do spoločnosti, musí to ísť dola. Nemôžeme to robiť veľkými programami, zákonmi, slovami, veľkými rečami. Musí sa to niekde v teréne uskutočniť. Ľudia sa musia cítiť zaangažovaní a musíme tie programy tak naformulovať, aby miestne komunity boli efektívne do tohto zapojené a preto ten Romakt je taký systém, ktorý sme vytvorili, aby sme sa mohli venovať budovaniu kapacity na miestnej úrovni, na lokálnej úrovni, aby sa ľudia naučili, čo môžu sami urobiť. Tí ľudia, ktorí poznajú problematiku, ktorých môžeme presvedčiť a takto sa to dá lepšie riešiť. Myslím si, že to je smer, ktorý treba ďalej rozpracovať Prostriedky prichádzajú samozrejme z hora nadol, ale budeme sa snažiť robiť aj na globálnej úrovni, aby sme videli, kde majú e, členské štáty najväčšie problémy. Budeme sa hľada, e, snažiť o mainstreamové politiky, napríklad na trhu práce a zamestnanosti a podobne, tak, aby sme to mohli spojiť s národnou romskou stratégiou, aby aj štáty mali takúto stratégiu, ktorá pôjde až na najnižšiu úroveň a aby mohli takto účinne e, vytvoriť politiku pre, konkrét, politiku pre konkrétnu skupinu, skupinu, ktorá potrebuje e, pomoc. Pokiaľ ide o vzdelávanie, tak tam sa musíme zamerať na to, aby romské deti získali rovnaké šance, ako majú ostatné deti. Ja viem, že je to problém. Spomenula som krajiny, kde v neprimeranom množstve sa dostávajú takéto deti do osobitných škôl či tried, bez toho, že by boli naozaj duševne na to odkázaní. Je to jednoducho z dôvodu etnicity a E, musím povedať, že v niektorý, proti niektorým členským štátom už vedieme e, konania za porušovanie, pretože e, nepostupujú správne, ale ako som povedala, musíme sa venovať v oblasti vzdelávania aj týmto osobitným skupinám. Potrebujeme, je to všeobecný problém, Potrebujeme u týchto detí rozvíjať skúsenosti, zručnosti, ktoré možno zatiaľ nemajú. Musíme im dať zručnosti, ktoré potrebujú pre budúci trh práce. A to platí nielen pre Rómov, ale aj pre iné skupiny, takže musíme pracovať na to, aby napríklad získali technické zručnosti a mohli sa naučiť nejaké technické profesie. Ďakujem. Pani kolegyňa Ajala Zenda. Ďakujem. Musím povedať, že ani neviem, <laughs> prečo o tejto veci hovoríme vo výbore pre kontrol rozpočtu. Je tu problém s využívaním zdrojov, teda to mi nie je úplne jasné. Ale hm, rómska komunita v Španielsku je veľmi rozmanitá, samozrejme, tak ako aj ostatná európska populácia. E, rómska populácia v e, Španielsku je od 15. storočia máme bohatších, máme chudobnejších, máme tých, ktorí sa presúvajú, ktorí e, kočujú a to sa týka samozrejme aj ostatných častí Európskej únie. A tí, ktorí kočujú, na to majú právo, samozrejme, však to súvisí so, e, e, so slobodou pohybu. Takže tá moja prvá poznámka, áno, je tu diverzita v rómskej komunite, tak ako aj v ostatnej populácii. No a ak sú tu problémy s integráciou a so zamestnaním, áno, to súvisí vlastne so širším poklesom zamestnanosti v celej Európy Áno, mm, v nezamestnanosť mladých to je tiež vážny problém v celej Európe. V minulosti programy, ktoré boli veľmi úspešné a ktoré sa nezameriali na špecifické skupiny, boli to teda všeobecnejšie programy, tak tam sme mali programy, e, kde vlastne v rámci e, tých všeobecných skupín boli aj špecifické skupiny, a v Španielsku je tá situácia úplne jasná. Máme expertov, ktorí sa venujú e, týmto cieľovým skupinám. E, teraz neviem, ako je to s e, tými novými fondmi, ktoré spomínala pani komisárka. Občania z romských komunít, ktorí potrebujú pomoc, áno, sú to aj takí, ktorí nepotrebujú pomoc. Máme mladých Rómov, ktorí skončili univerzitu, ktorí sú naplno integrovaní, nemajú problémy a tak je to aj v iných krajinách Európy, ale teda tí, ktorí, to, ktorí teda máme tí, ktorí potrebujú pomoc a aj takí, ktorí nepotrebujú. A takto je to aj medzi inými ľuďmi. Máme nezamestnaných ľudí a drogovo závislých, ktorí nie sú chorobní. Takže nemali by sme stigmatizovať týchto ľudí. Takže ja neviem, prečo by sme ich mali označovať dávať im nálepky, e, že toto je pre nejakú špecifickú e, e, cieľovú skupinu. Musíme o tom hovoriť v širšom kontexte ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie. Máme rôzne organizácie, máme zainteresované subjekty, ktoré konajú v tejto oblasti, máme tu organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v teréne, a oni sú v stave, aby zistili, kde sú tí, ktorí potrebujú pomoc. Takže musíme zabezpečiť, aby to všetko e, fungovalo. Ale prečo by sme mali ľudí nálepkovať, aby sme špecificky hovorili o e, Rómoch? Neviem, či toto je v duchu tej všeobecnej integračnej politiky, ale, ale hm, potrebujeme nástroje, ktoré vedia využiť rómske komunity. Oni sa organizujú, majú expertov. Oni sú tí, ktorí by nám mali vedieť povedať, v ktorých oblastiach je potreba väčšieho financovania a menšieho financovania. Ale to sa musí diať na úrovni komunity. Ale to by sme nemali hovoriť len ako o rómskych komunitách, ale hovoríme o, o európskych občanoch, ktorí potrebujú prístup k ubytovaniu, prístup k zamestnaniu. Takže bola by som rada, keby sme si toto uvedomili a keď hovoríme o rozpočtovej kontrole, tak nechcem, aby sme tu nálepkovali e, e, niekoho, kto má e, právo na špecifickú pomoc. Takže musíme mať proporcionálny prístup. Tieto programy vôbec nie sú nové. Máme ich tu vlastne od začiatku spustenia integračných programov. Takže neviem, o čo tu vlastne ide? Chceme navýšiť to financovanie alebo ide o niečo iné? Takže e, myslím, že nie je správne, aby sme e, takto nálepkovali e, týchto ľudí. Oni určite nechcú, aby sme ich takto nálepkovali. Takže ak potrebujeme navýšenie prostriedkov, pani komisárka to povedala, my to môžeme naplno schváliť, sú tu vlastne na to nástroje, aby sme uvoľnili pomoc tam, kde je potrebná ale diverzita rómskej komunity odráža diverzitu e, všeobecnej populácie. Takže pomoc v nezamestnanosti potrebujú všetci. Ďakujem. Chcela by som poukázať na to, že tento bod programu súvisí s tým, že tu máme v tejto skupine veľké problémy, ako aj v iných skupinách. Teda, e, táto skupina Romov má veľké problémy, tak ako aj iné. E, ale máme veľké počty domácností rómskych domácností, ktoré sú znevýhodnené. E, takže tam máme napríklad 95-percentný podiel a to nám nemôže byť ľahostajné. Pani komisárka? Ďakujem. Ja si myslím, že máme problém, keď vidím tie čísla. Ja som ich povedala v svojom úvode, vy ste ich povedali, aj paniela povedala, že sa to netýka len Rómov, čo je problém, ktorí sú problém, ale vieme, keď sa pozeráme na skupiny, že Romovia majú menej príležitosti, mož, robili sa analýzy, proste je to problém, je problém s integráciou Romov do spoločnosti, keď sa na to pozeráme globálne ako na skupinu, preto sa treba tomu venovať bez diskriminácie týmto ľuďom treba zabezpečiť život a musíme nájsť tú strednú cestu. Ja myslím, že sa nám to podarilo, pretože máme krajiny, kde je jasný problém s veľkou skupinou neintegrovaných Rómov. Tam máme konkrétne odporúčania pre tieto krajiny a žiadame osobitnú pozornosť preto. A potom máme e, iné členské štáty, ktoré majú niektoré komunity, z ktorých niektoré sú rómske ale môžu to byť aj iné komunity, ale myslia si, že niektoré komunity potrebujú ďalšiu podporu, osobitnú podporu. Na to môžeme využiť ESF tiež, na konkrétne kroky na podporu týchto občanov a, a rómske komunity sa to môžu tiež zúčastňovať. Ale ja si myslím, že sme našli správnu rovnováhu medzi týmito novými viacročnými programami a môžeme povedať, že budeme pracovať viacej s marginalizovanými skupinami, ľuďmi. Hovoríme, teraz máme inú terminológiu, ktorá je vystižnejšia. Hovoríme, že budeme pracovať s týmito komunitami, e, ktoré potrebujú osobitnú pomoc a nestigmatizujeme to tým, že povieme, že rom, rómske komunity, ale jednoducho sú to samozrejme romské, aj rómske komunity, aby sme im pomohli lepšie, pomohli lepšie sa zaintegrovať a to musia členské štáty využiť. Preto hovoríme spoločenstva, ktoré majú osobitné problémy, ktoré potrebujú osobitnú pomoc, môžu čerpať špecifické fondy alebo viaceré fondy a takto môžeme my poskytnúť prostriedky na to, aby sme zabezpečili integráciu, ja neviem, dobre vzdelanie, šanca na trhu práce a podobne. A nechceme stigmatizovať, pretože aj to by spôsobovalo ďalšie problémy. Ale sú to skupiny, ktoré nechceme stigmatizovať a potrebujeme im pomôcť. A myslím si, že teraz máme politiku, ktorá, je, e, ktorá má citlivú rovnováhu, delikátnu rovnováhu. A keď si pozrieme potom ten audit a to hodnotenie, tak neskôr po realizácii uvidíme, kam sme sa dostali a či sa nám podarilo nájsť dobrý spôsob práce, alebo či treba do budúcnosti ešte niečo meniť. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, vy ste hovorili, že ten e, nový program bude potrebovať 8 miliárd dodatočne a to pôjde z oblasti polnospodárstva. Teda e, ja sa chcem spýtať, aká vysoká je podpora pre integráciu marginalizovaných e, spoločenstiev a v tejto súvislosti podiel pre podporu Romov potom ďalšia otázka. Ako si treba predstaviť eh, túto podporu? Máme tu eh, predchádzajúci program, ale tam to hodnotenie bolo dosť eh, náročné. Mohli by, by ste nám nejaké ukážkové projekty, špeciálne projekty pomenovať, aby sme si to vedeli predstaviť, čo tu ide. No a potom hovorili ste o tom, že v rámci špecifických odporúčaní pre krajiny ste, sú, e, sa preverujú všetky hlavné oblasti, eh, pokiaľ ide o lepšiu integráciu. Teda aj tu by bolo dobre, keby ste nám uviedli niektoré príklady, teda vzdelávanie ako hlavná oblasť pre integráciu marginalizovaných komunít. No a tretia otázka. Hovorili ste o tom, že je treba zlepšiť monitoring. No, na základe toho, že vlastne v minulosti to eh, hodnotenie nebolo úspešné. Existuje tu niečo ako E, správa o progrese pri integrácii, teda aby sme videli, ako sa situácia v tých piatých menovaných krajinách e, zlepšila. Pani komisárka. Ja, thank you well. Ďakujem. Pokiaľ ide o podiely vo fondoch, tak máme prostriedky na sociálne začleňovanie, ale čo všetko členské štáty urobia, to zatiaľ ešte nevieme. Teraz len začíname programové obdobie, ešte nemáme celky, celkový prehľad o tom, že tento rozpočet pôjde na túto konkrétnu skupinu. To uvidíme neskôr, keď dostaneme hlásenia správy a keď budeme spolu s riadiacim orgánom v jednotlivých členských štátoch o tom rokovať pokiaľ ide o krajiny, ktoré dostali osobitné odporúčania, tak tam sa aj dohliada na to, aby programy, a tie programy s týmito krajiny sa vyjednávajú a je dôležité, aby tam bola osobitná pozornosť venovaná týmto skupinám. Takže v takýchto e, pro, krajinách očakávame programy s reakciou na naše konkrétne odporúčania, takže v svojich programoch budú venovať osobitnú pozornosť a časť rozpočtu na to, aby E, pomohli tým skupinám, ktoré potrebujú osobitnú pomoc, aby sa zaintegrovali a že to tam sa aj dostane. Zoberme si napríklad Maďarsko, to je jedno z tých piatich členských štátov, kde sú konkrétne odporúčania v tejto oblasti. A tam sa pozeráme napríklad na e, operačný program rozvoj ľudských zdrojov a tam je celý zoznam konkrétnych bodov e, nasmerovaných na Rómov, to je reakcia na konkrétne odporúčania e, pre túto krajinu. Pre Rómov máme národnú rómskú stratégiu a každý rok sa podáva hlásenie správa o tom, ja neviem, 17. 15. júna. A potom, to je taká výročná správa, ročná správa, kde sa sleduje, čo sa robilo, ako sa vynakladali peňažné prostriedky. To je, myslím, to najkonkrétnejšie, čo teraz viem povedať, pardon. A ešte pokiaľ ide o e, to predvádzacie kone, tak tie budeme môcť ukázať až potom, keď budeme mať konkrétne výsledky. Zatiaľ je veľmi skoro na to, aby sme tu nás sa mohli píšiť parádnymi kon, koňmi, ale ja dúfam, že budeme mať takéto predvádzacie zvieratka, ktoré budeme môcť ukazovať ako úspechy. Ďakujem. Genau, das ist Teil des Problems, dass es keine mustergültigen Beispiele. Áno, ano, práve to je problém. Nie sú vlastne vzorové príklady, ale e, táto otázka ehm, naozaj ehm, si zaslúži to, aby sme mali mať takýto, takúto správu o progrese. Kolega Alidio. Pani predsednička, ide o dôležitú tému a ja konštatujem, že e, nemáme úplne jasno v pojmoch. Nemôžeme predsa hovoriť o Romoch, keď sa hovorí o častiach obyvateľstva, ktoré sú veľmi odlišné. Niektoré prichádzajú e, z večera na ráno, do rána e, z východnej Európy, Európy, e, usídlia sa v slamoch, kde je vysoká kriminalita, to je tak vo Francúzsku, ale aj v iných štátoch. Ale potom sú aj e, také časti obyvateľstva, ktoré sú usídlené už storočia. Napríklad cigáni v, e, na Pirenejach a tí sú tam už storočia a s tým musíme zaobchádzať celkom inak. Problém chudoby a kriminality e, súvisia s určitými skupinami. Takže treba prispôsobiť prístup Európskej únie práve odlišnosti týchto skupín. Čiže musí nám byť jasné, o akú cieľovú skupinu ideme, e, o akú skupinu sa jedná. Lebo inak môžeme sa minúť cieľa. Ja spomeniem jeden príklad, ktorý poznám e, od nás z mesta a boli som rád, keby kolega prišli a e, urobili ste sami obraz. Máme e, tak, takúto usadlosť v Perpiňan a hm, to je veľmi zúfale, aká je tam situácia. a To sa len zhoršuje. Je tam vysoká umrtnosť detí, zdravotné problémy, sanitárne problémy, problémy s aranžovanými manželstvami. A to sa objavuje aj v francúzskej tlači, teda 14-ročné deti vstupujú do manželstva vo Francúzsku. E, problémy s drogami, problémy e, s e, tým, že deti nechodia do školy, potom, že sú tam e, triedy, ktoré sú špeciálne len pre romské deti. A to pôsobí problém. No a počul som, čo sa tu hovorí o diskriminácii a nediskriminácii No ale to má aj druhú stranu. Totiž, že táto skupina obyvateľstva musí preukázať minimálne úsilie, aspoň minimálne úsilie, aby e, urobili to, čo vlastne od nich štát očakáva, lebo keď to nerobíme, tak sa blížime ku katastrofe. Preto žiadam komisiu, aby sa prostriedky používali viac zacielenie naši e e, e, e, cigáni vlastne nechcú, aby sme ich označovali ako Rómovia. Takže keď hovoríme o Rómoch, tak sa to vlastne nedotýka tých, e, ktorých máme u nás, ktorí kočujú. Ale máme tu e, ľudí, ktorí sa cítia ako Francúzi s plnými právami a oni kočujú už storočia z mesta do mesta. Oni sú naplno integrovaní so všetkými svojimi kultúrnymi zvláštnosťami Takže e, tu musíme rozlišovať a musíme si vyjasniť pojmy, musí nám byť jasné, a kto sú cieľové skupiny, aby sme tieto opatrenia presne zacielili a aby išlo o jasné programy na konkrétnych miestach. A áno, ide teda o školské problémy, e, sanitárne problémy, problémy, ktoré sa týkajú pre všetkým detí. Teda je to obyvateľstvo, ktoré vymiera. Pred 40 rokmi sme to mali vo Francku tak, že e, e, cigáni žili oveľa lepšie ako teraz. A tu sa ukazuje, že samozrejme hospodárska kríza sa dotýka všetkých a to sa dotýka aj tejto skupiny. A to bola skupina, ktorá už tak či tak žila na okraji a tým je vlastne ešte silnejšie dotknutá. Takže tie, preto potrebujeme programy, ktoré sú zacielené na nich. No a problém nie je len to, že tomu nerozumieme. A vaša, váš predchodca, pani komisárka, mi raz povedal, že e, e, cigánske obyvateľstvo, ktoré sa usadilo, e, že komisia sa neusiluje o asimiláciu, lebo oni z definície sú nomádmi a preto je ťažké sprostredkovať im zamestnanie, lebo všetko je to len dočasné. Ale je možné hovoriť o asimilácii pri tých, ktorí sa usadili, ale toto sa v texte tak nespomína. No, ale my musíme dbať o to, aby e, plnili tie povinnosti, ktoré sa týkajú všetkých. Hm. Takže e, ja hovorím e, o tých ľuďoch, ktorí vlastne sú aj mojimi voličmi. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem. Ja Chápem, že v mnohých miestach je situácia veľmi naliehavá, že to nie je ľahká situácia, ale rómska skupina nie je homogénna skupina, je tam veľa rozdielov, nedá sa k tomu tak e, pristupovať rovnako všade a ak som povedala, to je tá ten problém stigmatizácie. A vidíme, že, v niekto, že sa situácia slíši aj medzi členskými štátmi. Niekde musíme dať odporúčania pre konkrétne komunity. Ak neexistuje pre niektorý štát konkrétne odporúčanie, to neznamená, že tam úplne všetky problémy neexistujú. Takže hovorím, že to musíme riešiť podľa toho, aké konkrétne problémy zistíme v teréne. A niekde treba ísť jednou cestou, niekde treba ísť inou cestou. A vždy profesionálne, ale každý vie, keď sa pozerá okolo seba, tak vie, ako bývame E, e, stačí sa pozrieť aj medzi nás, medzi našu spoločnosť. Nie všetci žijeme rovnako, jedni sú takí, druhí sú onakí. A to isté platí pre Rómov. Niektorí sú integrovaní, niektorí menej, niektorí všetko odmietajú, niektorí potrebujú veľa pomoci a niektorí treba presvedčiť, aby pomoc prejali. Ale pravda je v tom, že nesmieme túto problematiku uh, E, na túto problematiku zanevrieť. Nie, musíme to analyzovať, definovať problémy a potom mať adresný, čo najprofesionálnejší prístup. Ale keď hovoríme o Európe, tak musíme mať národné stratégie, ktoré sa vypracujú spolu s miestnymi orgánmi, tak aby sme mohli časť peňazí z európskych programov nasmerovať potom na túto miestnu úroveň. Ďakujem. asszony, hogy e, itt van a mai megbeszélésen. Ďakujem pekne, pani e, predsedníčka. Ďakujem aj vám, pani komisárka, že ste dnes medzi nás prišli. Pri poslednom vyjadrení kolegu zaznel príklad toho, prečo sa neposúvame ďalej e, s romskou politikou tu v EÚ neexistuje žiadna diskriminácia, ktorá by sa dala nejakým spôsobom opostatniť. Takéto vety by sa nemali smieť vyslovovať eh, tu v Európskom parlamente. Ak to chcete hovoriť nahlas, tak choďte niekam inám, podľa mňa. Podľa mňa tu nejde o to, či sa dostávame priamo k rómskému obyvateľstvu, lebo nie vieme, že v mnohých eh, krajinách EÚ peniaze, ktoré sa nedostanú k Rómom, eh, napríklad v Maďarsku, končia inde. V Maďarsku je teraz e, škandál, ktorý skúma aj OLAF a tam e, práve ide o to, že sa stratili peniaze, ktoré boli určené Rómom a pritom išla organizácie, ktoré boli blízke vláde. Chcem sa opýtať, či komisia neplánuje pri rozdeľovaní takýchto peňazí zahrnúť vo väčšej miere mimovládky. Tie sú predsa priamo na mieste, Občianská spoločnosť predsa pozná, kto čo, kde potrebuje. Mikrofón bol rečníkovi odňatý na záver. Čulím. Ähm, um, a második äh, megjegyzésem az äh, szoros kapcsolat. Ešte druhá poznámka. Tá súvisí s tým, čo spomenul už iný poslanec, a síce rozlišovanie, diferenciácia rómskeho obyvateľstva. Tí sa diferenciujú totiž nielen kultúrne, ale aj sociálne. Tí, ktorí tvrdia, že by sme nemali vôbec dávať peniaze Rómom, ale tým, ktorí sú chudobní, ktorí žijú v e, neľudských podmienkach. Tu podľa mňa by sme mali o mnoho zacielenejšie rozdielovať prostriedky z európskych fondov. A ešte taká všeobecná poznámka čo vlastne eh, robí táto téma na schôdzi nášho výboru. O tom sa dá diskutovať nekonečne aj vo výbore LIBE, o tom veľmi často hovoríme. Podľa mňa je to veľmi zásadný problém v EÚ. Európska politika v EÚ je veľmi nejednotná a viacero komisárov, aj vy, pani komisárka, máte na starosti túto oblasť. Je to veľmi zložité vyvinúť nejakú jednotnú politiku, aj keď by to bolo naozaj nevyhnutné. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku, či sa fondy dostávajú tam, kam majú prísť. To je tá všeobecná otázka a myslím si aj spoločná starosť. Musíme dohliadať na to a postarať sa zo všetkých síl, aby tieto prostriedky, tieto fondy sa dostali tam, kde sú určené, aby sa peniaze dostali tým, E, e, ktorí ich potrebujú na realizáciu našich projektov. A to sa netýka len tejto politiky, ale všetkých politik. Všade treba dohliadať na to. A preto, ako som povedala, v mojej oblasti máme e, vypracované ukazovatele, podávanie správ, hlásení a myslím si, že aj v tejto oblasti budeme jednoducho takisto postupovať ako v iných oblastiach. Teraz, či musíme NGOčky zapojiť, myslím si, že musíme pracovať na tom, aby sme tých ľudí, ktorí poznajú tu je komunity, aby sme ich zapojili do našej politik. To znamená, a e, mimovládky alebo iné organizácie alebo verejné orgány, ktoré pracujú v tejto problematike, tí všetci musia dostať príležitosť na využívanie týchto fondov a prostriedkov, aby sme sa dostali k rezultátom. Myslím si, že to boli tie najdôležitejšie otázky. Už som niekoľkokrát spomenula ROM Act, takže to je naše opatrenie, akcia, ktorá sa má zamerať na to, aby boli lepšie zapojené do plánovania a realizácie prostriedkov rómske kontaktné miesta. A máme totiž e, organizácie, ktoré sú blízko pri komunitách, ktoré im môžu pomôcť, tak ide o to, aby tieto organizácie mohli využiť tieto prostriedky, lebo oni vedia najlepšie identifikovať problémy, ktoré sa majú riešiť pomocou európskych peňazí. Tí sú na to najvhodnejšie umiestnení. Ďakujem. Kolegyňa Reinke z výboru pre zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani komisárka, za to, že ste prišli na našu schôdzu diskutovať o tejto výzumnej téme. Ja tu nezastupujem výbor pre zamestnanosť, ale výbor REGI, kde som spravodajkyňou pre spoločnosť iniciatívy o marginalizovaných komunitách a politike súdržnosti. Už ste spomenuli tieto pojmy. Je to totiž eh, pojem, ktorý sa používa aj v nariadení a na toto sa odvolávame aj v našich rokovaniach výbor regie. Myslím, že aj kľúčová otázka definície sa už spomenula. Ak dovolíte niekoľko poznámok k tomu, ako sa to prejednáva do posol výbor Regi, my sme zaujali prístup nie až tak založené otázke marginalizovaných komunít, či tým myslím len Rómov alebo aj niekoho iného, ale nemáme to trošku z iného hľa pohľadu a síce skupiny, ktorých ovplyvňuje štrukturálna exklúzia, segregácia a ktoré čelia nejakým formám rasizmu alebo antiromských postojov napríklad. A keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, pani Gresle už spomenula, E, že vidíme, že Rómovia sú jedna zo skupín v európskej spoločnosti, ktorú sú najviac e, ovplyvnení, teda rozhodne by e, sme sa tejto skupine mali venovať. Ďalej ďalšia vec, tu ide o explicitný prístup, tak aby sme fondy využívali cieľene, tak aby sme podporovali tieto skupiny a zároveň, aby sme však nezaujímali exkluzívny prístup. Teda tieto opatrenia by nemali byť len eh, pre tieto skupiny, mali by to byť opatrenia, ktoré by dlhodobo boli prospešné pre celú spoločnosť a pre všetky eh, rôzne marginalizované skupiny v spoločnosti. Myslím, že tieto dve veci sú veľmi dôležité, keď hovoríme o otázkach toho, ktoré skupiny tým myslíme. Už ste spomenuli eh, viaceré otázok, ktoré sú veľmi zaujímavé. Aj vo výbore regí sa im venujeme. A ešte dve otázky, ak dovolíte aj v poslednom finančnom období sme videli, že sa vyšlenili prostriedky, keď e, sa v dokumente nespomínali marginalizované prostriedky. Chcem sa opýtať, čo presne komisia chce urobiť na to, aby v budúcnosti vo všetkých partnerských dohodách a aj v všetkých operačných programoch sa to spomenulo, aby to bolo v programoch všetkých členských štátoch, e, pretože sú aj také členské štáty, kde sa to vníma prioritne, ale rozhodne by sa to malo Ehm, pokrýva všetkých členské štátov. Ďalej druhá otázka sa týka vytvárania kapacít. Spomenuli ste Rome Act a zvyšovanie právomoci najmä romských organizácií. Ja sa chcem opýtať eh, na nasledovné, keď ja hovorím s rómskymi organizáciami, tí sa často vyjadrujú, že aj v administratívnych orgánoch sú problémy s antirómskymi postojmi, s diskrimináciou. Čo komisia má v pláne urobiť, aby podporovala budovanie kapacít v tomto zmysle, aby sa tieto administratívne orgány tiež stali súčasťou tohto procesu? Myslím, že Musíme jas, e, vyslať jasný signál, že antidiskriminatívny e, postoj je e, vnímaný ako priorita. Ešte kolega Teurer tu tiež hovoril o niečom, čo považujem za dôležité a o zameraní na mládež. Chcem sa spýtať, či už sú informácie o tom, ako vyzerá iniciatíva na podporu mládeže a ako to vyzerá v súvislosti s mládežou z marginalizovaných skupín. Ja viem, že je to len začiatok, ja viem, že to financovanie nejde tak rýchlo e, hladko, ako sme chceli, ale ak by ste mali informácie, by ma zaujímali. A pokiaľ ide o zmocnenie Rómov, tak ako návrh, ako predstava, ak, či budete mať podobnú deb- ak budete mať podobnú debatu, mohli by sme prizvať aj predstaviteľov rómskych organizácií, aby boli súčasťou tejto debaty, pretože tu zazneli slova, e, ktoré by vyvolali veľký nesúhlas zo strany rómskych združení, takže škoda, že tu dneska teraz nie sú. Ďakujem. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem myslím, že môžem len zopakovať, že súhlasím s tým prístupom, ktorý sa teraz vybral vo viacročnom programe a to je zameranie na konkrétne komunity, kde sa môžu vybrať konkrétne skupiny bez toho, že by sme to štítkovali, kto je kto. Ešte chcem povedať, a to zapadá do tejto témy, je, že špec- sa nezabúda na všepecifické skupiny tej všeobecnej politike, či už je to politika sociálneho začlenenia, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, v tých všeobecných politikách vždy treba dbať aj na tie skupiny, ktoré majú väčšie problémy a všetky partnerstva, dohody musia vychádzať z toho, že napríklad 20 sa musí venovať na sociálnu inklúziu a že členské štáty musia alebo sa vydali touto cestou politiky, touto, poli, touto cestou a musíme e, sa napríklad e, zaoberať týmto a vidíme, že e, prostriedky z Európskeho sociálneho fondu musia obsahovať teda tie výdavky musí eh, predstavovať 20, aj 20 na sociálnu inklúziu, čiže 20 ESF musí ísť na sociálnu inklúziu, niekde je to až 25 A teraz kolega Štichovský. Vážená pani komisárka, keď som študoval teologickú fakultu, tak som pracoval s Romami na ulici. Takže mám skúsenosti s tým, ako programy Európskej únie fungujú a nefungujú. A musím povedať, že nefungujú. Nefungujú preto, že sú veľmi otrhnuté od reality. A žiaľ, táto situácia sa dodnes nezmenila. Ja som chodil niekoľkokrát do týždňa popoludní na ulicu, kde boli deti nor- kde boli e, deti na ulici, normálne deti, boli aj romské deti, ale neviem, čo je romské dieťa, proste deti. Ale keď sme organizovali tábory, tak sa podporovali len romské deti a iné, iné neromské deti neboli podporované, ale pritom to boli tie deti na ulici. A to je ten zlý prístup európskych programov, ktoré nefungujú. Potom sme chceli napríklad e, hovoriť o faktoroch zlepšenia, ale úradníkov viac zaujímali podpisy na zozname než skutočný pokrok. My sme mali výborné výsledky napríklad v tom, že deti začali navštevovať e, krúžky, ale to nikoho nezaujímalo. Nezaujímalo nikoho, že sa zlepšili v praktických prácach, kde sú rómske deti veľmi talentované, výnimočné. Vždy sa pozeralo skôr na všeobecné údaje ktoré o ničom nerozhodujú v skutočnosti. Moje deti chodia do školy s rómskymi deťmi, môj syn e, je v štvrtom ročníku. Koľko si myslíte, pani komisárka, že nastúpilo s ním do prvého ročníka? 4 až 5 rómskych detí nastúpilo v prvom ročníku. A koľko si myslíte, že e, ostalo do toho štvrtého ročníka s ním v triede? Odpoveď je žiadne. A viete, prečo neostali až do štvrtej triedy? Nie je to preto, že by tie deti boli diskriminované, ale preto, že Rómovia jednoducho majú iný svojský spôsob vnímania vecí a sú zvyknutí cestovať. Po roka sú tu, po roka sú v Anglicku, po roka sú niekde inde, potom sa vrátia a v prvom ročníku, keď nastúpili do školy tieto deti, napriek tomu, že je povinná školská dochádzka ešte pred prvou triedou, do školky, tak títo deti do školky nechodia ten posledný rok, predtým ako nastúpia do školy a ak obec dostane napríklad peniaze na poradcov, tak poradcom je ten, kto tak povediať metodicky zastrešuje, nejakým spôsobom hovorí všetkým, ako veci majú robiť, ale keď príde na to ísť pre dieťa, ktoré nechodí do školy, tak tento poradca sa bojí ísť do domu, kde to dieťa žije. Ja naozaj vás chcem vyzvať, Ehm, to, čo povedal kolega z Francúzska a z iných, e, chcem vás vyzvať, aby ste sa sústredili na nejaké merateľné faktory a na to, ako to v skutočnosti funguje v praxi a na čo sa tieto peniaze používajú. Ešte, ak dovolíte, v oblasti vzdelávania mnoho programov sa sústreďuje práve na vzdelávanie. Ja som mal možnosť oboznáviť sa s situáciou mnohých detí musíme um, oceniť jedinečnosť každého dieťaťa. Dieťa je nadané, múdre a my ho pritom chceme natlačiť do nejakého systému, ktorý údajne funguje a ktorý sa nedá nejakým spôsobom aplikovať v praxi. Preto chcem otvoriť diskusiu nad touto správou, či implementácia a posudzovanie reálnosti týchto cieľov, ktoré sa kladú v súvislosti s peniazmi. A ešte posledná skúsenosť. Škoda, že tu nemáme kolegu Niedermillera. Väčšinou organizácie, ktoré hodnotili eh, negatívne javy v spoločnosti a poukazovali na rómskú problematiku, teda myslím, neziskové organizácie boli najväčšími príjemcami dotácií. Dúfam, že sa to v budúcnosti už nebude opakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem. Problematika, ktorá je témou našej schôdzi, nie je ľahká problematika. Znamená zmeny spoločenského charakteru, presvedčenia ľudí, zmenu chápania a by sa spolobčanom poskytli lepšie príležitosti. V tomto viacročnom programe máme ukazovatele, ktoré budú sledovať presne, čo sa deje s týmito prostriedkami a či sa ciele nevyužívajú. O tom som hovorila. Hovorila som o ukazovateľoch priamých výsledkov, kde budeme dostávať každý rok správu od roku 2016. Máme dlhodobé výsledky, ktoré nám pomôžu zistiť, či politika bola účinná a získam, budeme mať aj správu o celom programovom období a ja si myslím, že je dobré, že tu máme rôznych organizátorov programov, iniciatívne skupiny, lebo tak sa môžeme od seba navzájom učiť a skúšať úspešné veci v iných komunitách, v ďalších komunitách a takto sa od seba učiť. A myslím si, že, toto sú, e, že že máme napríklad programy, ktoré vedú, ktoré sú riadené Španielmi, Roma Plus, tam boli vytvorené e, rómske kontaktné miesta, to dobre funguje, tieto sa stretávajú, učia sa od seba, e, vymieňajú si skúsenosti a názory a to sú iniciatívy, ktoré treba stále podporovať lebo spoločenský problém sa nedá vyriešiť stlačením gombička zákonom, troška peniazmi. Musíme to vždy e, riešiť na mieste a ja sa snažím byť optimista a ja dúfam, že sa nám podarí každý rok programy dolaďovať, zlepšovať, aby sme dosiahli dobré výsledky, aby sme sa dostali našou politikou vpred a to má byť našim cieľom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka, e, za túto diskusiu. Obávam sa, že sa budeme musieť stretnúť e, ešte aj v budúcnosti. E, hovorí sa tu o miliónoch, miliardách. Rozpočtové položky sa využili na to a ono, sú tu rôzne projekty, rôzni príjemcovia. Nechceme sa o tejto myšlienky ešte nejakým spôsobom oddeliť. Budeme sa teda venovať ešte otázke výžovania prostriedkov, ktoré boli určené Rómom. Hovoríte, že veci sú ešte len v počiatkoch. My to teda rozhodne ešte zaradíme na program aj v kontexte absolutória, tak aby sme získali e, niečo konkrétnejšie informácie o tom, čo sa presne s týmito peniazmi deje a čo sa podarilo e, splniť s cieľou. Ešte raz ďakujeme za túto diskusiu, pani komisárka. Ešte sme mali niektoré ďalšie súvisiace témy, e, konkrétne prípady, ktoré sú dosť zložité, rôzne um, e, spoločné podniky, grécké podniky a tak ďalej, ale vybavíme to potom písomne. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Budeme pokračovať my v ďalej našom programe. Teraz otváram ďalší bod na programe, výročnú správu uh, OLAF za účastie generálneho riaditeľa, ktorý, eh, ak sa nemýlim, práve teraz eh, je pozvaný do sály. Ja. Ja. Herzlich willkommen. Srdečne vás vítame. Herzlich willkommen zum Tagesordnungspunkt. Srdečne vás vítame k bodu 4 na programe. Ide tu o 15. výročnú správu orgánu OLAF za rok 2014. Srdečne vítame generálnu rediteľa orgánu úradu OLAF a jeho tým. Spravodajcom je pán Jávor, ktorý sa taktiež bude venovať e, otázkam PIF. Pán Kessler, i hneď vám dávam aj slovo k prezentácii tejto výročnej správy. Nech sa páči. Ďakujem. Príjemné popoludnie. Približím vám e, výročnú správu úradu OLAF za rok 2014, ktorú sme zverejnili pred niekoľkými mesiacmi. Je to prvá príležitosť e, urobiť tak tu v Európskom parlamente. V čase, ktorý ste mi do dispozície, sa pokúsim vyjadriť e, k niekoľkým stránkam tejto prezentácie. Je tam súhrn celej tejto rozsiahlej správy, ktorá je k dispozícii aj v vytlačenej verzii tu v sále. V každom prípade bola zaslaná parlamentu už pred dvoma mesiacmi. Toto je aj prvá príležitosť, eh, ktorú máme na stretnutie od júla minulého roka, ak sa nemýlim. A medzi tým ste sa venovali mnohým otázkom, ktoré sa týkajú činnosti OLAFu. Teda toto je prvá príležitosť pre mňa zareagovať, respektíve vysvetliť Mm, viacero vecí. Nechcem však, aby sme príliš zatieňovali túto prezentáciu niektorými inými témami, teda ak súhlasíte, budeme hovoriť o tých iných e, otázkach, ktoré nesúvisia priamo s touto výročnou správou potom druhej časti tejto schôdze. Teda, Týchto niekoľko stránok prezentácie je rozdelených na tri také kapitoly. Prvá sa e, týka len tejto jednej stránky. Toto by sme mohli nazvať všeobecnými poznámkami, ale v podstate ide o isté vyjadrenia a náznaky, ktoré sme získali z našej vyšetrovacej činnosti v súvislosti s trendmi korupcie podvodov v Európe. A potom v druhej časti sa budem venovať e, vyšetrovacej činnosti OLAFu a v tretej časti sa budeme vyjadrovať k dopadom činnosti úradu OLAF na členské štáty a na činnosť všetkých zúčastnených stran. Čo sa týka všeobecných trendov, ktoré sme spozorovali v našej práci v priebehu roka 2014, tu chcem zdôrazniť najmä dva konkrétne trendy. Prvý sa týka zvyšovania povedomia európskych občanov o podvodoch a korupcii a taktiež zvýšené očakávania, že orgány na všetkých úrovniach aj na úrovni EU, aj na úrovni členských štátov zareagujú. Ja tu hovorím so zvolenými poslancami vy to pravdepodobne veľmi dobre poznáte z vlastnej skúsenosti, ale toto sme e, zistili aj z našej vyšetrovacej činnosti, rovnako ako z priamého kontaktu a je to čoraz e, výraznejšie každý rok. Ďalší druhý bod e, sa týka taktiež vyššieho prílivu obvinení, ktoré sa prekladajú priamo Olafu. Teda my dostávame čoraz viac e, podnetov od jednotlivcov, od súkromných osôb e, obvinení z korupcie e, z celej Európy a to nie je uvedené v číslach a v štatistikách, ale dostávame čoraz viac podnetov od skupín, od jednotlivcov, členských štátov, Títo prichádzajú priamo za nami a hovoria nám, že chcú, aby sme sa vyšetrovali my, pretože údajne nedôverujú, či už upravne alebo neupravnene, národným e, orgánom, ktoré majú na starosti e, takéto vyšetrovanie. Teda toľko ku oznamovaniu e, podvodov a korupcie. To sa naďalej e, vníma ako zvyšujúci e, sa trend v verejnej mienke a toto vyvoláva vyššie očakávania od občanov. Ďalej. Ďalšia vec sa týka nadnárodnej e, dimenzie. Aj najjednoduchšie podvody, ako napríklad príliš vysoké faktúry, aby sa získalo viac peňazí z európskych zdrojov. Aj toto sa čoraz zbevuje na národnej úrovni. E, ide tu o subjekty alebo firmy, e, ktoré pôsobujú v viacerých členských štátoch, nielen v jednom členskom štáte, v tom, kde dochádza k čerpaniu prostriedkov z e, fondov EÚ. Teda toľko k štatistikám, ktoré dostávame potom o podvodoch v členských štátoch. Tieto štatistiky sú eh, trošku zavádzajúce, alebo ak nie zavádzajúce, tak aspoň eh, nie celkom vyčerpávajúce, pretože aj tie najjednoduchšie podvody zahrňajú nejaké subjekty, banky, viacerých eh, právnych systémov, nehovoriac o veľkých korupčných aférach, ktoré sa dejú cieľene s týmto nadnárodným cezhraničným prvkom teda toto všetko musíme zohľadňovať pri analýze štatistík, ale najmä, keď vy ako legislatívny orgán sa zamýšľate nad možnými riešeniami. Tieto riešenia, ktoré máme k dispozícii teraz, teda celú tú najmä na národnej úrovni, s obmedzenou výnimkou OLAFu. Toto je nedostatočné v tejto súvislosti toľko teda E, tieto dva všeobecné trendy, e, ktoré sme chceli zdôrazniť v našej správe. A teraz e, prejdem k mm, ďalšej časti, k samotnej vyšetrovacej činnosti, aby ste získali predstavu o našej činnosti. Opakujem, v celej správe je viac ako 25 rôznych tabuliek a grafov o činnosti OLAFu tu vidíme taký súhrný graf, ktorý popisuje rok po roku a je to trend, ktorý neustále sa objavuje častejšie v tej modrej časti, keď dostávame čoraz viac informácií od orgánov činných trestom konania, ale aj od súkromných zdrojov. Ak si myslíte, že v roku 2010 sme získali menej ako tisíc. Takýto obvinenie minulý rok sme získali viac ako 1400, je to o 40 viac v priebehu týchto 4 rokov a môžem vám povedať, že tento rok eh, pravdepodobne prekročíme 15 tisíc. Teda to počiarkuje to, čo som spomenul, zvýšené očakávanie občanov. Na druhej strane eh, nám to dáva um, predstavu o tom tlaku, ktorému čeli OLAF eh, aj z organizačných dôvodov. Máme čoraz menej zdrojov k dispozícii a pritom máme čoraz prípadov, ktoré musíme eh, riešiť. Otvorili sme eh, viacero vyšetrovaní 230 až 250 priemere v posledných troch rokoch 219 prípadov sme otvorili v dôsledku prílišného nahromadenia a celkovo ich bolo viac ako 200, teda ide tu o zvýšenie viac ako 50-60 v porovnaní s situáciou pred reorganizáciou v roku 2012. Teda už sme dosiahli to maximum, a neočakávam, že budeme každoročne otvárať viac a viac prípadov vyšetrovania. Máme totiž e, stabilný počet zamestnancov a zdrojov. Myslím však, že sme otvorili rekordný počet e, vyšetrovacích prípadov v posledných troch rokoch. A čo ešte dôležitejšie, taktiež uzatvárame vyšetrovania. Ľahšie je ich otvoriť, o, o niečo ťažšie ich uzavrieť. Podarilo sa nám uzavrieť 250 vyšetrovaní a to je takmer dvojnásobok E, prípadoch, ktoré bolo zavreté v roku 2010, e, aby sme získali zhruba predstavu o rozsahu. A v tej vrchnej časti e, je počet odporúčaní, ktoré sme zverejnili minulý rok, sme ich vydali takmer 400. Tie môžu byť disciplinárneho, finančného alebo právneho charakteru, teda je to naozaj rekordné číslo týchto odporúčaní. A isté, že ak otvoríme a uzavrieme viac vyšetrovaní štatisticky, tak budeme musieť vydať aj viac odporúčaní. Ale je to aj preto, že sa snažíme sústreďovať len len takých prípadov, ktoré stojí za to otvárať. Ďalej veľmi stručne k trvaniu vyšetrovacích fáz. Vidíme, že eh, výberová fáza je ešte stále veľmi krátka po reorganizácii našej činnosti a po vytvorení týmu, ktorý eh, má na starosti spracovanie všetkých prichádzajúcich informácií. Týchto informácií prichádza čoraz viac. A predsa je trvanie tejto úvodnej výberovej fázy, v ktorej rozhodujeme o tom, či otvoríme alebo neotvoríme vyšetrovanie, Snažíme sa to obmedziť na zhruba dva mesiace. To je v súlade s našim cieľom. Ďalej, tu vidíme dvojstránku, e, na ktorej je znázornené trvanie vyšetrovaní v priebehu e, viacerých rokov. Je to takto zdvojené, pretože obe tieto stránky, obe tieto grafy znázorňujú trvanie vyšetrovania Oranžový graf zohľadňuje iba vyšetrovania, respektíve trvanie vyšetrovaní, ktoré boli uzavreté v priebehu daného roka. Pričom modrý graf zohľadňuje eh, trvanie vyšetrovaní, ktoré boli uzavreté v priebehu roka, ale aj tie, ktoré ešte stále prebiehajú posledných rokoch sme informovali len o údajoch v zlode s e, nastavením tohto modrého grafu. Domnievame sa totiž, že je to najrelevantnejšie, najvýznamnejšie, pretože to e, poukazuje e, na vek a trvanie všetkých prípadov, všetkých portfólií v OLAFu, vrátanie možného nahromadenia prípadov, pričom ten druhý meria iba trvanie tých, o ktorých sme rozhodli, že ich uzavrieme v priebehu daného roka v minulých rokoch, keď sme to merali podľa takejto, tak povedať, žltej metódy, neboli sme schopní do toho zahrnúť e, to nahromadené množstvo prípadov. Pričom v e, tej modrej metóde sme to už zahrnuli a považujeme to preto za výpovednejšie po odporúčaní e, dohľadného výboru, ktorý e, vydal stanovisko odporúčanie. Doplnili sme teda tieto údaje o e, túto žltú metódu. Vidíme tu teda obe merania na základe oboch metód. Dúfam, že som to vysvetlil dostatočne zretelne. Ak bude potrebné, vrátim sa k tomu. Meriame teda aj trvanie vyšetrovaní priebehu roka a je celkovo, ak sa nemýlim, sme jediný vyšetrovací orgán, jediná vyšetrovacia agentúra, ktorá e, predkladá správy až v troch spôsoboch. Je tam totiž ešte ďalší spôsob, teda priemerné trvanie, vyšetrovanie, ktoré trvajú viac ako 21. Ja som naozaj nenašiel žiadnu jednu agentúru, ktorá by e, takto monitorovala svoju činnosť troma spôsobmi. ale vidíte, e, že celkovo ide o to, že trvanie procesu vyšetrovania sa mierne skracuje. Nepredpokladám, nemôžem prislúbiť, že sa ešte viac bude skracovať, pretože máme čoraz viac prípadov, viac vyšetrovaní, menej zdrojov k dispozícii a taktiež máme isté postupy od e, kedy nariadenie 83 nadobudlo účinnosť, trvá nám v priemere o 2 až 3 mesiace dlhšie uzavrieť im vyšetrovanie, pretože sú to veľmi zložité postupy, ktoré musíme dodržať. Ale myslím si, že sme dosiahli dobrý výkon ktorý by sme mali ďalej zlepšovať, ale neočakávam dramatické zmeny v skrátení doby trvania. Musíme zohľadniť aj tú skutočnosť, že robíme vyšetrovania, vyšetrujeme, ja nechcem, aby pracovníci len zo štatistických dôvodov ukončili vyšetrovanie. Teraz máme ďalší graf a ten ukazuje tu sme od, pri odporúčaniach. Povedal som vám, že ma, sme mali najvyšší počet odporúčaní minulý rok. A minulý rok sme mali aj Najvyšší počet čiastky, ktorú odporučil Olaf na finančné znovu získanie. Bolo to okolo 900 miliónov a vidíte to porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Vidíte, že tu máme dobrý výsledok našej činnosti a ja tu neočakávam konzistentný trend Tie čísla, ktoré tu vidíte, to sú milióny, kde Olaf odporučil spätné získanie, vrátenie na základe konkrétnych vyšetrovaní. Hlavné vyšetrovanie bolo napríklad 20 tisíc, e, môžete mať jedno vyšetrovanie kde bude 20 tisíc eur odporúčanie znovu vrátiť a druhé, kde je 300 miliónov, ja neviem, veľký štrukturálny fond alebo veľký projekt. Čiže to sa veľmi ťažko predvída, nedá sa tu robiť nejaký konzistentná projekcia do budúcnosti. Nikdy nie je jasné, akú sumu pôjde pri tých, takýchto prípadoch. Potom dopad, aký má OLAF na partnerov, ako vidíte, prvýkrát sme tu ukázali počet vyšetrovaní, ktoré sme minulý rok skončili. Ide o vyšetrovania v rôznych európskych inštitúciách a ako vidíte, parlament je na treťom mieste, presne tak ako Európska komisia je to len ukazovateľ. Nehovorí sa tu o tom, že tí, čo sú na vrchole zoznamu, mali viac podvodov. Je to len počet uzavretých vyšetrovaní Olafom minulý rok. A e, neznamená to, že každé vyšetrovanie skončilo s odporúčaním. Niektoré vyšetrovania skončili bez odporúčania. A potom tu vidíme podobný obrázok pri členských štátoch. Stálo nás to veľa síl to pripraviť, ale myslíme si, že je to významné sladiska vrátenia a nadnárodného charakteru toho, čo som hovoril. Tu sú vyšetrovania OLAFu ukončené minulý rok, týkali sa využívania fondov riadených na národnej regionálnej úrovni. Sú to často štrukturálne fondy, rozvojová pomoc, SAPART, to je predvstupová pomoc, preto Rumunsko má preto tak veľa uzavretých vyšetrovaní. Väčšina z nich sú veľmi staré. E, prostriedky z fondu SAPART, z predstupového fondu SAPART. Ale čo je dôležité, je, že ide o fondy, ktoré sú riadené miestne. V minulosti sme takúto tabulku dávali aj spolu s colnými prípadmi, s prípadmi e, súvisiacimi s e, zamestnancami EU v krajine ale toto teraz sme zmenili a je to len vynakladanie európskych prostriedkov spravovaných na miestnej, spravované na miestnej úrovni. A potom ďalej máme inštitúcie a časové obdobie viacerých rokov, 3 roky. a opatrenia prijaté inštitúciami na základe našich odporúčaní. Napríklad disciplinárne opatrenia sú tu. A v každom prípade si z toho môžete urobiť svoj záver. Je to významné, si myslím. Doteraz sme takúto informáciu neposkytovali. A teraz podobná tabulka ktorú ste už dostali minulý rok, a to je dopad OLAFu v oblasti súdnych odporúčaní, ktoré sú adresované rôznym súdnym orgánom, vlastne prokuratúram, štátnym zastúpeniam. My nekorešponujeme so súdcami, čiže je to buď prokuratúra alebo EÚ. Ak tu vidíte nejaký rozdiel, nejaký veľký nesúlad medzi celkom a napríklad takýchto počet odpo- odporúčaní, keď je total, to sú tie, ktoré sa rozhodli. A to, čo mis chýba, tam ich je 17 a to znamená, že tam ešte prebiehajú vyšetrovania na úrovni prokuratúry potom tu máme počet obžalob o ktorých sa, e, teda počet žalob, o ktorých sa rozhodlo. Aj to je, myslím si, možnosť dôvod na zamyslenie. A napokon tu vidíte celkový pomer žalob 53%, ale týchto 53% je niekde v niektorom štáte 100%, niekde 0. Ako vidíte, sú tu krajiny, ktoré sú aj štatisticky významné. Tých 100% a 0% to možno nie. Ak máte celkový počet 1, to nie je bezvýznamné. Ale ak ide o veľký počet, tak potom aj to percento je významné. Minulý rok sme začali s prípravou štúdie na základe tejto tabulky v minuloročnej správe. A to e, znamenalo, že sme si vytvorili volafe pracovnú skupinu, ktorá začala pracovať s, každý, s každým e, justičným orgánom členského štátu na e, revízii tejto tabulky preskúmali každý prípad, ktorý sa rozhodol, najmä tie, ktoré sa zamietli aby, a chceli sme, aby preskúmali dôvody zamietnutia. A po tejto štúdii dôvodov, tak sme vedeli napríklad motivy dôvody súvisiace s konkrétnym prípadom, alebo išlo o štruktúralne systémové problémy, buď v OLAFE, alebo v členskom štáte. A Urobili sme to zatiaľ pre 8 členských štátoch, ale práca pokračuje. Ako si ide predstaviť, je to veľmi náročné. V niektorých členských štátoch totiž máme viacej takýchto orgánov, ktoré sú nezávislé a musíme sa baviť potom s viacerými orgánmi a očakávam, že toto hodnotenie prinesie dobré výsledky pre nás, pre našu ďalšiu prácu. Napríklad by to mohlo pomôcť zlepšiť účinnosť našej práce, efektívnosť a pomohlo by to aj vyšpecifikovať problémy, napríklad ja neviem, neschopnosť, nedostatok ochoty aj na strane členských štátov a nakoniec posledný obrázok je o nás. Máme tu kapitolu o pracovníkoch OLAFu. V tejto správe a aby sme e, zlepšili obraz e, našich pracovníkov. Naši pracovníci sú mladší, ako vidíte Máme aj lepšiu rodovú rovnováhu, tiež sa s tým trápime a sme hrdí na to, že vám môžeme ukázať tento výsledok. Otázke rodovej rovnosti máme toho viacej rozpracovaného v čes- e, textovej časti našej správy a ja dúfam, že budete mať mož- čas si to prečítať. Toľko za mňa, toľko k mojej prezentácii a som pripravený odpovedať na vaše otázky. K otázky k správe aj ďalším témam, ktoré vás zaujímajú, ktoré ste riešili minulý rok e, a kde bol Olaf účastný. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Javorovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj pánovi Kesslerovi za to, že prišiel e, medzi nás, aby uviedol správu. A ďakujem aj za túto správu, ktorú sme si pozorne preštudovali, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá správa, keďže korupcia v súvislosti s európskymi fondami e, skresluje našu, e, mrzačí našu spoločnosť a tak ďalej. Je to jeden z veľkých problémov Európy. Musím povedať, že vaša správa je veľmi informatívna, obsahuje veľa dôležitých detajlov, avšak mám ešte aj otázky. Mrzí ma to, kolegovia, ale musím tu byť troška dlhší, aby som poukázal, na niektoré konkrétne problémy, ktoré sú podľa mňa dôležité. V prvom rade, pán Kessler, ste spomínali, že potrebujete stále viac a viac ľudí v členských štátoch, ktorí e, nemajú ani dôveru e, štátnych orgánov, ale myslia si, že OLAF je ich posledná záruka pre nich. Ja som z členského štátu, kde korupcia je dôležitá téma a mnoho prípadov, kde chyba dôvera e, zo strany členských štátov je skutočnosťou. A chcem sa vás spýtať, áno, je fajn, keď vidíme, ako aktivita OLAFu rastie, avšak predkladanie či návrhov a odporúčaní pre členské štáty je jedna vec a ak sa naozaj niečo v členskom štáte stane, to je, a či sa v členskom štáte niečo stane, je druhá vec. A ja sa chcem spýtať, máte naozaj štrukturovaný systém na kontrolu toho, čo sa ďalej deje s vašimi odporúčaniami? Viete, ako členské štáty reagujú na vaše odporúčania? A hodnotíte aj členské štáty, ktoré sú tie, čo s vami spolupracujú a ktoré sú tie, ktoré nespolupracujú. A sú aj členské štáty, ktoré nie sú ochotné spolupracovať s LOFom? V prezentácii máte aj tabulku, ktorá mi nie je celkom jasná. Možno by ste to mohli vysvetliť. Mohli by ste nám povedať e, niečo viacej k tomuto? Táto tabulka totiž hovorí, že, je veľ, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi v tom, ako reagujú na takéto odporúčania pre súdnictvo a potom je tu druhý okruh. Áno, je to dôležitý vývoj. že došlo za posledné 4 roky k 40-percentnému nárastu e, záverov OLAFu, alebo, ale 80, takmer 80 to je 20 o 20 viac bolo zamietnutých, Olafom odmietnutých. A ja vidím z týchto údajov, že zamietnutie alebo miera odmietnutia v Olafe narastá. Prečo? Došlo k takémuto nárastu odmietnutí pretože ak takéto údajné tvrdenia rastú, tak potom, ak OLAF, OLAF nezačína viac a viac skutočných vyšetrovaní, tak je to len číslo, ktoré nepredstavuje nič. A keď si pozrieme vašu tabulku číslo 3, tak vidíme, že uzavreté vyšetrovania sú v roku 2014 nižšie než v 13. a 12. roku a to znamená, že najpriek väčším, e, väčšiemu počtu neviem, takých udaní alebo upozornení je toho v realite menej. Som veľmi rád, že najvyšší počet, najvyššia čiastka ktorá sa e, odporúčila minulý rok na spätné vymáhanie 900 miliónov eur. To je pozitívny krok, ale ak sa pozrieme podrobnejšie na tieto čísla, tak zistíme, že v realite, v skutočnosti je táto miera vymáhania nie vyššia ako 20 22,8 A tento údaj tiež klesá. Takže tá skutočná miera spätného získania je 23 a to je podľa mňa menej ako v roku 2013 a 2012. A ako to vysvetľujete? Čo si o to myslíte? Tiež ste hovorili o kratšom čase na vyšetrovanie. To je pravda. Keď si pozrieme to vybrané obdobie, ale netýka sa to obdobia vyšetrovania, kde to je troška vyššie. A Vy si veľmi rýchlo vyberiete, ktorý prípad vyšetrovať, keď je tam veľký počet takých indikácií, ale potom to vyšetrovanie sa neurychlilo. Takže ako toto vysvetlíte? A štvrtá otázka je, to nie je to, čo je v správe, ale je to podľa mňa zaujímavá otázka, E, do OLAFu prichádzajú informácie z verejných aj súkromných zdrojov a tá situácia je veľmi rozličná od štátu k štátu. V niektorých členských štátoch e, verejné aj súkromné zdroje informácie sú vyvážené, ale v niektorých členských štátoch Taliansko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a podobne v niektorých členských štátoch sú to len súkromné zdroje, ktoré informujú e, OLAF a Maďarsku to potom vyzerá, že je všetko v poriadku a že sú to len veľmi aktívni občania a organizácie, ktoré informujú OLAF a maďarské orgány správne vidia, že vlastne Maďarsku sa nemá čo vyšetrovať. Ale ja si myslím, že toto môže byť tiež e, len e, by mala byť tiež vec, ktorú by sme sa mali snažiť pochopiť. Prečo je to tak a aké sú dôvody za tým, prečo sú tieto, e, táto účasť súkromných a verejných zdrojov informácií taká rozdielna. Ja napríklad som sa dozvedel, že žiadna maďarská inštitúcia nepodpísala žiadnu dohodu o appropriations s Olafom rozpočtových prostriedkov s OLAFom. Je to tak? Aká je spolupráca Maďarska s OLAFom, keď nepodpíše dohodu o spolupráci s OLAFom? Ako, to môžeme, ako mám tomu rozumieť, že Maďarsko nemá s vami dohodu? Ako chcete spolupracovať? A potom ďalšia otázka je o DPH. VAT is out of the scope of... DPH je mimo rozsahu e, mimo tejto správy, tohto ročnej, ale aj predchádzajúcej. Prečo? Myslím si, že e, podvody z DPH, vrátanie karuselových podvodov, e, čo je najveľmi populárny podvod v mnohých členských štátoch a má to nadnárodnú povahu, takže je to celkom zreteľne európsky problém a e, podvody z DPH sa priamo dotýkajú rozpočtu EÚ, tak e, ak hovoríme o ochrane záujmov, e, finančných záujmov EÚ, tak nemôžeme si nevšímať podvody z DPH. Takže ako vnímať možnosti a ochotu Olafu byť aktívnejší v oblasti e, podvodov DPH? Takže, keď to zhrniem, Môžem povedať, že správa nám poskytla veľa užitočných informácií, informácií, ale pre mňa je to príliš taký ružový obraz situácie v Európe. A máme tu pozitívny vývoj, samozrejme e, rastie e, zneužívanie európskych fondov a nemáme efektívne odpovede na tieto problémy. A bol by som rád, keby som počul niekoľko poznámok z vašej strany, e, pokiaľ ide o rastúci problém korupcie a zneužívania európskych fondov, okrem samozrejme tých štatistických tabuliek, ktoré e, naznačujú, že tu dochádza k istému vývoju, ale v niektorých prípadoch tá štatistika bola tiež negatívna. A e, očakávame aj správu komisie, tak e, dúfam, že táto diskusia bude e, pokračovať e, veľmi užitočným spôsobom. Ďakujem. Pán generálny riaditeľ, nech sa páči. Prejdem vašimi otázkami jednu po druhej. Boli veľmi presné a dôležité. Budem sa snažiť odpovedať stručne, ale dúfam, že tie odpovede budú informatívne. Takže otázka, či máme štruktúru a systém na monitorovanie alebo, alebo si viac než informovanie, e, e, e, monitorovanie odporúčaní. Myslím, že ste mali na mysli tie justičné otázky v členských štátoch. Nie, nemáme. A to preto, že nemáme takúto špecifickú právomoc. To je naše nariadenie. Naše právomoci sú veľmi obmedzené. OLAF je vlastne vyšetrovací orgán. E, urobíme vyšetrovanie a čo potom? Odošleme ho príslušnému orgánu, aby prijal rozhodnutie. Teda máme túto právomoc. E, samozrejme, využívame ju na maximum. Ak e, samozrejme si prečítate tie odporúčania, tak je jasné, že tie odporúčania E, jasne hovoria, že teda sú odporúčaniami. A musím povedať, že tie finančné orgány a orgány komisie veľmi vážne berú naše odporúčania. Aj naše disciplinárne odporúčania. Berú to vážne. To ale neznamená, že každé odporúčanie sa naplno implementuje. To je tak, ako keď prokurátor mm, samozrejme požiada o niečo, eh, ale možno v Sovjetskom zväze to tak bolo, že každý návrh, každé odporúčanie sa stretlo s pozitívnou odpovedou prokurátora. Ale samozrejme, my sa eh, vlastne eh, my sledujeme tieto implementácie, ale nemáme štrukturovaný systém. A je to vlastne prvýkrát, keď máme systém, keď žiadame, na, žiadame odpoveď na naše odporúčania. Takže my musíme sa domáhať, lebo často neodpovedajú. Takže chceme vedieť, čo vlastne urobili. V každom prípade. A, a teda nie je to tak, že pretože nemám túto právomoc, tak by nás to nezaujímalo, čo sa deje s našimi odporúčaniami. No a áno, venujeme sa tým kontroverzným členským štátom, kde ten pomer je veľmi problematický No a spomenali ste Maďarsko. No a neprezradím žiadne tajomstvo. Pred niekoľkými dňami som osobne doručil tri správy OLAFu, vrátane odporúčaní, a to generálnemu prokurátorovi Maďarska. Normálne to nerobíme a osobne samozrejme to nerobím. Áno, teda letím ráno do Budapešti a potom naspäť, takto som to urobil, ale to nemôžem robiť pri každom eh, justičnom vyšetrovaní. Eh, toto by sa nedalo zvládnuť. Ale v tomto prípade som to urobil. Jednak preto, že to boli tri veľmi dôležité vyšetrovania, ktoré boli ukončené. Eh, nemôžem odpovedať, ktoré to boli. A, a samozrejme, nebolo to vlastne verejné, e, e, takže nemôžem vám to povedať. Ale teda e, týkalo sa to veľmi významných prípadov s vážnym finančným dopadom. Týkalo sa to DG Regio. Áno, oni samozrejme, tie istočné orgány sú nezávislé, majú svoj stupeň e, e, nezávislosti, nie sú závislí na nás. Ale musím povedať, že to bolo veľmi dobré, dobré stretnutie. A e, chcem vám ukázať, že teda o niečo sa pokúšame. No, ide to ale z prípadu na prípad. A Maďarsko je jeden z členských štátov, kde máme veľa žiadostí o to, aby sme zasiahli a je tam aj dosť veľa odporúčaní. E, e, zamietnutia rastu, áno, máme stále viac zborných vyšetrovaní, ale je pravda, že máme ešte stále viac e, prichádzajúcich informácií alebo podnetov. Takže ten rast vyšetrovaní nie je proporčný, pokiaľ ide o E, e, e, o tento nárast, ale 80% je úplne obvyklý pomer vyšetrovacích orgánov, kolegovia to majú tiež tak. Nárast obvinení, najmä pokiaľ ide o súkromný sektor, mm, mali sme to na niektorom snímku, to neznamená, že to je nárast dobrých informácií Máme teda e, anonymných e, e, písateľov, ktorí teda nejde o nejakých anonimných poskytovateľov podnetov, ale tu ide o vážne podnete. Takže pokiaľ ide o nariadenie 883, to je teda nariadenie týkajúce sa OLAFu, tam legislátori vlastne zaviedli kritérium na otváranie alebo zamietnutie prípadov. Ide tam o proporcionalitu. To znamená, že nemôžeme otvoriť, započať vyšetrovanie, ak existuje niekto, kto by iný mohol e, robiť to vyšetrovanie e, lepšie než OLAF. A keď je vlastne nákladnejšie robiť e, vyšetrovanie, než suma, ktorá by sa vyšetrovaním mohla e, zaistiť. Takže tie ukončené prípady, tých je 16 menej, čiže to je asi 1 až 2 menej ako minulý rok. Ale v každom prípade vidíme, že za posledné 3 roky po reorganizácii sme zahájili 211 vyšetrovaní v roku 2012. 2012 219 bolo začatých e, vo februári 2012 a to boli vlastne zameškané prípady. A keď to zoberieme preč, takže máme 212 Eh, prípadov v roku 2012 a 253 v roku 2013 a, a 234 eh, v minulom roku. Takže, ako som povedal, tu máme údaje z pol roka. Tam máme 138 otvorených prípadov takže asi budeme mať e, rovnaký výsledok. Tieto údaje asi neporastú, lebo nemáme viac e, zdrojov, ale je to e, vlastne o 80% viac ako pred reorganizáciou. No a je pravda, že vyšetrovania a teda tá investigatívna fáza narástla v porovnaní s minulým rokom 17,5 mesiaca, teraz máme 18,1, takže trvá to dlhšie, ale máme istú stabilitu, takže to je náraz 0, o pol mesiaca. A neočakávame nejaké skrátenie. Pokiaľ ide o prichádzajúce informácie z členských štátov, tam sú rozdiely v prvom prípade musím povedať e, čosi o Belgicku. To je vlastne e, e, graf číslo 9. Belgicko narastlo veľmi 28, teda všetko pochádza z jednej, jednej z jedného orgánu, vyzerá to tak, ako keby vyprázdnili vlastne svoje šuplíky a väč- väčšina z nich bola zamietnutá. Takže tieto údaje z Belgicka nie sú príznačné. Ale na druhej strane vidíme, že podľa členských štátov je zaujímavý ten pomer e, e, podnetov e, zo súkromného sektora a z verejnosti. A ak by sme to zrátali, ale ja to tak rozumiem, máme veľa podnetov zo súkromného sektora a veľmi málo alebo žiadne z verejného sektora to môže naznačovať, že e, v tom štáte je určitý problém, pokiaľ ide o spoluprácu s Maďarskom. V Európskej únii nepotrebujeme dohodu o spolupráci. Máme vo viacerých členských štátoch takéto dohody, ale na to, aby sme spolupracovali, nepotrebujeme e, takúto dohodu a uvidíme, ako sa situácia v Maďarsku vyvíje, najmä pokiaľ ide o úrad e, generálneho prokurátora. No a mali sme veľmi dlhé e, zasadnutie, stretnutie, ako som spomenul. Bolo to o tých troch prípadoch, ale aj o všeobecnej spolupráci. No a napokon e, DPH. Áno, nenájdete tam veľa informácií, pretože veľa nerobíme, skoro nič nerobíme, pokiaľ ide o DPH. Prečo? Pretože členské štáty to od nás nechcú. Áno, súhlasím s vami. Ja myslím, že toto je aj stanovisko parlamentu, totiž, že podvody na DPH majú dopad na rozpočet EU. Ale členské štáty, ako viete, týka sa to diskusie e, smernice PIF a EPO. V Luxemburgu sa minulý týždeň stretli ministri vnútra práve k tomu, išlo, išlo o Apple. A tam je istá zdržanlivosť. A myslím, že pani Gresle môže o tom povedať viacej. Teda je tu zdržanlivosť. Tak ako som to počul z Luxemburska, to bolo dosť také e, zdržanlivé. Takže mm, áno, mali by sme to riešiť na európskej úrovni. Aj pretože toto sú typické zločiny, teda tie karuselové DPH podvody sú nadnárodné zo svojej povahy. Takže z hľadiska vyšetrovateľského a politického e, by sme to mali riešiť. Áno, ale oni hovoria, že to je národná e, kompetencia. Ale OLAF tým trpí, pretože e, nemáme podporu. Teda dostaneme informáciu, ale obratíme sa na členský štát, ale členský štát nechce spolupracovať. Takže máme aj obmedzené zdroje z našej strany. Mm, máme e, justičný orgán v jednom členskom štáte, v Taliansku, ktorý chce, aby sme to riešili, pretože karuselové podvody e, sú aj u nich problémom a samozrejme cez OLAF by e, to vyšetrenie dosiahli oveľa rýchlejšie. Takže teraz sme otvorili koordinačný prípad, ktorý sa týka viacerých orgánov a to prebehlo veľmi dobre. No ale samozrejme je to rozhodnutie z prípadu na prípad. No a samozrejme nemôžeme e, nič robiť, pokiaľ ide o neochodu členských štátov. Ďakujem. Ešte mám sedem prihlášok de Jong. voorzitter. En ook dank aan de heer Kessler voor zijn rapport. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pánu Kesslerovi za správu a vysvetlenia. Mám niekoľko otázok k tejto správe. Prvá otázka sa týka počtu e, záverov členských štátov nič nerobiť s odporúčaním alebo s tými údajmi, ktoré im poskytol OLAF. Potom sú tu aj veci, ktoré sú otvorené, ale chcel by som aj vedieť, čo sú tie dôvody, ktoré uvádzajú členské štáty. Hovorili ste aj, že je málo kontaktu, ale viem, že kontakt je a členské štáty by mali byť pripravené vysvetliť, ale vidím aj v správe to, že sa robí konkrétna analýza členských štátov, ale analýza, výsledky analýzy nie sú tu pri tejto správe, takže nevidím do toho a nerozumiem to. To by nám možno pomohlo. Potom otázka, e, ktorá sa týka OLAFu a je to, že koľko zo zdrojov OLAFu ide na e, boj proti falzifikátom a pašovaniu, koľko vyšetrovaní bolo a tak ďalej. To tam vidím, ale nevidím, vidím aj, že máte aj colný program, takže ja by som chcel vidieť, aké percento prostriedkov E, je na túto oblasť viazané. Potom tej časti personál, pracovníci, to je zaujímavé, ale keď si pozrieme tabulku e, národnosť, štátnej príslušnosti týchto zamestnancov, tak tam to nie je celkom e, vyvážené zobrazenie členských štátov, čiže sú tam, ne, sú tam uvedené tie štátne príslušnosti, ale podľa mňa to nezodpovedá e, vyváženosti. Má OLAF nejakú politiku, personálnu politiku, ktorá by zohľadňovala vyváženým spôsobom štátnu príslušnosť? a potom ešte vzťah s, do, e, s dozorným výborom, dozornou radou. Aj tu sa chcem spýtať, či odporúčania z dozornej rady, ako sa s nimi pracuje. A síce je tu tá diskusia o otvorených veciach z roku 2012, kde vznikli vážne obavy závažné podozrenie a odpoveď e, Olafu bola, že nie sme zákonne viazaní, ale ja nechápem, že prečo tu e, e, Olaf neodkazuje na zákon, ale na judikatúru súdu. Bolo by dobre, keby Olaf aj tu konal a akceptoval to, čo sa povedalo a tá odpoveď ma neuspokojuje. Potom poskytovanie informácií, že to trvá dlhšie až 12 mesiacov. Tam dozorný výbor sa stiažuje a chcem sa spýtať, aké iniciatívy prijal OLAF na to, aby sa informácie čo najrychlejšie poskytli bez poškodenia dôvernosti tak, aby sa nemusel dozorný orgán stiažovať. Potom nezávislosť OLAFu od Európskej komisie. To je otázka, ktorú kladie dozorný orgán. Aj parlament položil túto otázku a hovorí sa tu o dohode o clearinghouse a ja si myslím, že pre európskych občanov to vôbec nie je pochopiteľné. Nie je pochopiteľné, že existujú takéto dohody. Ani to nie je jasné z toho vysvetlenia. Vzniká tu pocit, že tie rôzne úlohy, ktoré má OLAF, vyšetrovacie úlohy a úlohy ako z administratívneho pohľadu súčasť komisie, e, vyvolávajú problémy a potom ešte vyjadrenie OLAFu, k dozornému orgánu, kde sa pýtal tento dozorný výbor na rozpočtovú nezávislosť. Máme takéto nariadenie a vieme, že v rozpočte OLAFu je zakotvená úloha dozornej rady, ale vieme, že sú rôzne prostriedky v rámci rozpočtu dať istú časť bokom a politiku, rozpočtovú politiku odovzdať dozornému e, výboru. Ale je to možné, ale Olaf sa vôbec nesnaží s týmto smerom. A ja sa pýtam, prečo nejde týmto smerom a či predsa len by neprehodnotil svoj postup a nevydal sa touto cestou. Pán Milan riaditeľ, nech sa páči. Thanks. Try to follow. Ďakujem pekne. Pokúsim sa odpovedať na otázky v položnom poradí. Možno som to nepovedal dosť jasne. My sme v otázke súdnych odporúčaní, ktoré ešte nie sú implementované v členských štátoch. Sme minulý rok začali vytvorením pracovnej skupiny, aby sa analyzovala situácia v jednotlivých členských štátoch z ohľadom najmä na e, prípady, ktoré boli zamietnuté najmä tých členských štátov, kde boli e, mnohé prípady zamietnuté. Minulý rok sme analyzovali situáciu v 8 členských štátov. Nechcem sa ničomu zavezovať, ale dúfam, že do konca tohto roka sa nám podarí prebrať všetkých 28 členských štátov, alebo možno začiatkom budúceho roka. Teda ešte stále tento proces nie je ukončený. Musíme sa stretnúť so zástupcami týchto členských štátov. Je to ťažké, pretože tu hovoríme o stovkách súdnych e, orgánov nezávislých a jednotlivo sa pozeráme na to, prečo sme odporúčili isté kroky a oni prípad zamietli, buď to bolo fyziologického pôvodu, alebo došlo ku chybe na ich strane, alebo ku chybe na našej strane. Všetko to potom e, spisujeme do Excelových tabuliek. Tam sa uvádzajú aj dôvody, aby sme dokázali zistiť e, prípadné opakované mm, dôvody. Navrhujete niečo, čo sme chceli už robiť e, už aj my, aby sme zverejnili výsledky tejto štúdie. Neviem, či sa nám to podarí už e, do ďalšej správy zapracovať, e, alebo zverejníme túto štúdiu samostatne, bez toho, aby sme museli čakať na správu o, z roka 2016. Osem českých štátov teda už máme zanalizovaných, e, na ďalších pracujeme. Je to aj v našom záujme napokon. Predpokladám, že my sa z toho naučíme mnoho. Získame tiež presnejšie informácie o zamietnutých prípadoch eh, tabak. To je na oddelení B2. Tam sa to preberá už minimálne 10 rokov. Nie je to teda žiadna novinka. Nie je to niečo, o čom parlament údajne nevedel. Mnoho pracovníkov, ktorí na tom eh, pracujú, ak sa nemýlim, aj parlamentom, vypracoval uznesenie 13 ľudí môže vďačiť aj parlamentu, za to, že minulý rok, tak povediac, presvedčil komisiu oddelenie pre rozpočet, aby vyčlenila ďalších dvoch pracovníkov k tomuto oddeleniu, aby boli vyslaní do zahraničia a začali vyšetrovať mm, v sektore tabaku. Tieto počty sa nezvyšujú. Nezvyšovali by sa, ak by nedošlo k tomto zásahu Európskeho parlamentu a som za to ešte raz e, opakujem veľmi vďačný. Teraz, ak dovolíte, ak e, by som si to vôbec trúfol, povedal by som, že uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté bez toho, aby ste požadovali nejaké informácie o to LAFu vopred, ak by ste nás boli požiadali, tejto veci informácie, keď hovoríte o tom, koľko ľudí sa pohybuje v tomto sektore tabaku, koľko sa venuje vyšetrovaniu o štruktúrnych fondoch. Bol by som vám povedal, možno vám to už hovorím teraz neskoro, možno by som vám bol ušetril jeden bod v uznesení, mohol som vám povedať, že sme mali v pláne reorganizáciu OLAFu, tá bola schválená nedávno, komisii pred mesiacom zhruba, pred dvoma. A chceme vytvoriť nové oddelenie, vyšetrovacie oddelenie, ktoré bude mať na starosti štrukturálne fondy, teda namiesto dvoch budú tri takéto oddelenia zamerané na štrukturálne fondy. A keďže máme obmedzené zdroje, ak nám parlament opäť nepomôže a nepožiada, tak ako už urobil, máme pracovníkov obmedzený počet. Zároveň preto budeme musieť zrušiť oddelenie, ktoré nie je oddelením pre tabak, ale je to oddelením pre komunikáciu. Teda musíme to pokryť eh, tým počtom pracovníkov, ktorých máme k dispozícii. Chceme teda získať eh, nejakých ďalších vyšetrovateľov. Neznamená to, že chceme prerobiť eh, odborníkov na komunikáciu, na vyšetrovateľov. V každom prípade e, predpokladáme, že do jesene budeme mať e, namiesto dvoch až tri oddelenia, ktoré sa budú venovať štrukturálnym fondom. E, um, Isté, že nikdy nebudeme mať dostatok, úplný dostatok zdrojov čo sa týka e, národnosti, e, prečo máme tak veľa Talianov, na to nemám žiadne vysvetlenie, nemám žiadne vysvetlenie na to, prečo máme tak veľa Belgičanov. V každom prípade ja som nikoho neuprednostňoval ani Belgičanov, ani Talianov. Ak e, to niektorí z vás nevedia, ja som Talian. A keď sa pozriete na štatistiku v počtoch zamestnancov komisii. Talianov a Belgičanov je tam najviac. pravidla ide o najvyššie počty v tých najnižšie platených pozíciách, teda sáloví zriadenci, Tato sme skonštatovali aj v OLAFe. Takto som to našiel ja, keď som nastúpil do funkcie. A vysvetlenie je také, že Belgicku je veľa Belgičanov a v Belgicku je aj veľa Talianov. Teda, náš prístup e, a naša práca sa sústreďuje na vyšetrovanie. Chceme, aby naše vyšetrovacie oddelenie pozostávalo z takých ľudí, ktorí dokážu pracovať vo všetkých jazykoch a sú zbehli vo všetkých právnych systémoch, tak aby sme mali aspoň nejakých Grékov, nejakých eh, Malčanov. Eh, Malčania nám mimochodom chýbajú. Teda, takýto je náš prístup. Chceme mať dostatok ľudských zdrojov v sektore prešetrovania, aby sme pokryli všetky členské štáty a všetky jazyky, vrátane ruštiny, aj keď to nie je jazyk Európskej únie, ale v ruštine e, sa vedie viacero vyšetrovaní. Uh, OK, my God. Now the subcom 423 cases. 423 prípadov. Možno teda k tomu sa vyjadrím trošku zdlhavejšie. Dohľadný e, výbor vo svojej správe uvádza, citujem, že ne skonštatovalo v žiadnych vyšetrovaniach, ktoré sme otvorili 1. februára 2012. Žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali, že dostatočné podozrenie by bolo opodstatnené predtým, ako sa otvorili prípady. Teda preskúmali vzorku vyšetrovaní, ktoré boli otvorené, ale pre informáciu ide o 219, nie o 423 prípadov. Ide o 219 prípadov. Tých 423 totiž zahrňa aj koordinačné prípady, pri ktorých je e, dostatočné posvetené podozrenie. Teda, čo sa vlastne stalo? Došlo to totiž e, k istému nepochopeniu, zrejme u niektorých z vás. Nie je to tak, že jedného dňa sme sa rozhodli, že začneme vyštrovať to a ono. Nie. Keď som nastúpil do funkcie v OLAFe, mali sme stovky prípadov vo vyšetrovacom oddelení. Bol to nahromadený počet prípadov, e, ktoré tam čakali v priemere 8 mesiacov v tzv. E, výberovej fáze. Táto fáza je našim nápadom. Nie je to obsahnuté v nariadení. Spravidla všetky agentúry majú eh, takúto výberovú fázu a potom eh, vyšetrovaciu fázu. Teda tieto prípady boli už eh, prebraté v tejto prvej výberovej fáze. To znamená, že sa nedodržali všetky pravidlá, ktoré stanovuje nariadenie pre vyšetrovanie. Teda nebola to situácia, ktorá mohla dlhodobo pretrvávať. Rozhodli sme sa predsa preto, aby sme riadili vyšetrovaciemu oddeleniu, aby vyhodnotili jednotlivé prípady. Vyšetrovatelia navrhli zamietnúť všetky prípady, v ktorých nebol dôvod otvoriť vyšetrovanie a mnoho prípadov bolo aj zamietnutých Tie, v ktorých e, bola potrebná ďalšia vyšetrovacia činnosť, sa otvorili ako vyšetrovania v ten istý deň, pretože to bolo 1. februára 2012. Vtedy začal fungovať nový e, poriadok e, v Olafe a to malo za následok to, že sme sa zaviazali vykonať túto vyšetrovacú činnosť podľa veľmi prísnych pravidiel nariadenia, ktoré napokon stanovujú aj naše vnútorné um, stanovy, ktoré hovoria, že všetky vyšetrovacie prípady vo vyšetrovacej fáze musia mať povolenie právneho charakteru. Teda toto hodnotenie exist- Mm, existencie dostatočného podrobenia sme vykonali, ale, a to je jediný rozdiel, na rozdiel od minulých postupov, v prípade nahromadenia prípadov sme nevytvorili poznámku vo všetkých prípadoch, kde by sme vysvetlili toto odvodené podozrenie. Dodržali sme akýsi zjednodušený postup pri otvorení týchto vyšetrovaní. To však neznamená, že sme nepreverili odôvodnené podozrenie. Všetky prípady totiž, ktoré nepotrebovali vyšetrovanie, boli už zamietnuté. Vy ani nehovoríte, ale oni boli zamietnuté. Polovica z nich bola zamietnutá. A tam, kde bolo vyšetrovanie potrebné, tie, boli, tie prípady boli otvorené v ten istý deň. A tým sme sa zaviazali, a obmedzili sme sa na túto vyšetrovaciu činnosť pri plnom dodržaní všetkých právnych požiadaviek, čo v tej výberovej fáze neplatilo. Musím ešte pripomenúť, aj keď pani Gresle celkom iste vie, dvor auditorov pred niekoľkými rokmi a už si nespomínate, dobre, tak vám to pripomeniem. Dvor auditorov eh, vykonal audit pred niekoľkými rokmi, audit OLAFu. Jedno z odporúčaní spočívalo v tom, že musíme robiť vyšetrovacú činnosť eh, vo výberovej fáze. A preto som sa nemohol dovoliť eh, mať stovky prípadov, ktoré by vyšetrovateľia museli prebrať vo, v výberovej fáze. Tie, ktoré stáli za vyšetrovanie, boli otvorené a tie, ktoré neboli, tak boli uzavreté, nemoli, nemuseli sme, sme ich naďalej považovať za prípady vo vyšetrovacej fáze. Dvor auditorov nám toto totiž nariadil a dokonca aj dohľadný výbor veľmi správne nás kritizoval v minulosti za to, že sme vykonávali vyšetrovaciu činnosť v tejto výberovej fáze. Je to totiž nekontrolovaná činnosť a preto sme z týchto eh, prípadov, ktoré bolo otvorené vo výberovej fáze, urobili otvorené vyšetrovacie prípady, aby sme jednak vyriešili otázku nahromadených prípadov a zároveň posilnili záruky, ktoré súvisia s ďalšími krokmi. Iba štyri prípady mimochodom eh, zahrňali vysoko osoby. Ešte zdôrazňujem, že žiadne osoby nedostali um, konkrétne informácie o priebehu tohto vyšetrovania, teda nikto neutrpel žiadne ani nepriame škody v dôsledku tohto vyšetrovania. Ďalej len veľmi stručne. Môžem vám odpovedať potom podrobnejšie, ak to želáte, ale pre krátkosť času budem musieť zotručiť svoju odpoveď. My eh, len dodržiavame hm, pokyny, ktoré eh, sme dostali. Dohodli sme sa na vypracovaní správ. Budeme informovať o všetkých oblastiach elektronicky budem informovať dohľadný výbor o všetkých prípadoch, ktorých vyšetrovanie trvá viac ako 12 mesiacov a to je 83% našich eh, všetkých prípadov vo všetkých oblastiach, ktoré boli vybraté. Ďalej, čo sa týka zúčtovacieho centra, to naozaj nechápem, ako by to mohlo ovplyvniť eh, našu nezávislosť. Práve naopak, podľa mňa je to Dobrá vec, existuje už celé roky. Už nemám veľa času, ale keď si prečítate článok pracovného um, programu spolupráce s komisiou, kde sa popisuje, v čom spočíva tento clearing house. Ide tu o stretnutie príslušného oddelenia komisie o tom, ako ďalej pokračovať v procese naplňania odporúčaní finančného charakteru okrem iného a tiež e, ako prijať preventívne opatrenia. A oni nás pozvali na toto stretnutie. My si toto pozvanie veľmi ceníme, pretože máme ďalšiu príležitosť vyjadriť sa. Už sme tu hovorili o implementácii, nedostatkov implementácii našich odporúčaní. Oni nás pozvali, Vyzvali nás, aby sme im predniesli svoje stanovisko, aby sme doplnili informácie. Myslím, že je to veľmi užitočné pre efektívnosť činnosti OLAFu a v žiadnom prípade to nejako nenarúša našu nezávislosť. Mimochodom, aj s parlamentom máme eh, takúto formu spolupráce a tiež nám to dáva možnosť e, prijaviť nespokojnosť, e, ak informácie, ktoré dostávame, nie sú e, dostatočne transparentne poskytnuté. Prepašte, ale musím vás prerušiť. Mali sme naplánovanú diskusiu, nie nejaký prejav len vás e, samotného. Hovoríte už 49 minút e, a máme ešte 7 rečníkov, ktorí chcú položiť otázky. Možno by sme mali dať slovo aj im. Navrhujem, aby sme urobili akýsi dotazník e, aj s otázkami, ktoré boli položené písomne. Každý kolega dostane 2 minúty. Potom dostanete, pán Kessler, vy slovo. Do 6 hodiny to musíme celé stihnúť. Eh, direttore Lolaf per la presentazione. Molto rapidamente, visto il tempo. Ďakujem pekne, ďakujeme aj za vaše vysvetlenie, len veľmi stručne. Tých 219 prípadov z roka 2012 po väčšine eh, tu ide o prípady, ktoré sa vyšetrujú viac ako 8 mesiacov. Um, koľko ich ešte máte takto nahromadených? Um, štruktúry z minulosti, Mm, boli spojené s tými politickými tlakmi, že by sa niektoré prípady mali nechávať e, e, tak dlho v šuflíku. Teda, koľko prípadov máte e, takých, ktorí čakajú už viac ako 8 mesiacov? A pri väčšine činnosti, čo sa týka dohľadného výboru, výbor sa vyjadril, že nie je možné preskúmať, čo presne Olaf urobil a vytvrdíte, že vyšetrovací dohľadný výbor sa mal snažiť eh, preskúmať eh, konanie OLAFu na základe odporúčaní eh, rady. Mohli by ste nám uvieť konkrétne príklady takých prípadov, pri ktorých dozorný orgán požiadalo takéto preskúmanie a možno by ste sa mohli vyjadriť aj k cezhraničným podvodom. Je to predsa veľmi významná téma. Ak sa nepodarí na európskej úrovni zabezpečiť výmoj informácií medzi členskými štátmi, myslím, že bude veľmi ťažké v takomto globalizovanom um, prostredí dostať pod kontrolu tieto cezhraničné podvody, pretože často ide o faktúry, o platby e, z rôznych e, štátov. Teda ja sa chcem opýtať, či sú k tomu nejaké dodatočné odporúčania, teda na dráme z tých klasických návrhov, transparentnejšie poskytovanie informácií a tak ďalej. Ako vnímate tému verejných registrov e, pre takéto informácie? Ako sa k tomu stávajú vaši odporníci? E, máte nejaké e, doplňujúce odporúčania? Ďalej kolega Von. Uh, you, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán Kessler. Chcel som sa sem vrátiť, aby som s vami hovoril. Boli ste predtým reči. A včera sme mali summit, ako viete, a sledovali sme to aj prezentáciu Olafu a bolo by jednoduchšie dostať Eur, e, Grécko do eurozóny ako vás a dozorný výbor dať dokopy. Vidíme tu veľký rozdiel názorov medzi vami a dozorným orgánom Možno by ste mohli reagovať na tie konkrétne body. Povedali ste, že ste vyvinuli značné úsilie na to, aby ste podporili dozorný orgán v jeho činnosti a povedali ste, že OLAF reagoval pozitívne na všetky žiadosti výboru, či iš, išlo o prístup k, k dokumentácii, povedzme v 19 prípadoch a podobne. Ak je to tak, tak potom sa pýtam, prečo dozorný orgán ešte stále trvá na, dostaň, na informáciách, keď ich už vraj dostal. Potom k vyšetrovaniam. Myslím si, že dozorný výbor hovorí, že vyšetrovanie sa skrátilo, ale hovoria, že je to preto, že sa zaviedla nová metóda výpočtu, takže by bolo dobre, keby ste výboru povedali, ako to robíte. Dozorný výbor tiež hovorí, že nemá pocit, že e, je problém, že by bol problém s pracovným dojednaním. Je to skôr v tom, akú úlohu má tento dozorný orgán ja viem, že komisár Sameta aj v minulosti pomo- navrhol organizovanie trialógu, čo odmietli oni a výbor a on, ale ja neviem. Mohli by ste nám teraz povedať, či podľa vás by bolo dobre mať takýto trilóg, aby ste si vyriešili problémy, ktoré máte medzi sebou, pretože máme veľké problémy medzi vami a dozorným orgánom, takže možno by sme to mohli prejsť, tie problémy bod po bode, keby sa spolupracovalo a komunikovalo. Teraz kolegyňa Kapel. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička aj pán Kessler. Zo správy vyplýva, že v roku 2014 sme mali 900 miliónov eur získaných späť do rozpočtu EÚ, čo je dvojnásobok z roku 2013, je to 15 krát rozpočet OLAFu, takže by ste nemali mať už žiadne problémy s rozpočtom, pán e, riaditeľ. Ale tá skutočná miera vymožených peňazí je 23%, takže sa chcem spýtať, čo robíte vy, alebo čo sú dôvody, že je tento údaj taký nízky, je to len menej ako štvrtina tých e, pohľadávok, prečo je táto kvota skutočného výberu taká nízka a čo robíte na to, aby ste ju zvýšili? Ešte jedna otázka k tomuto. Na obrázku 8 ste ukázali e, miestne spravované peniaze. Ja sa chcem spýtať, tieto požiadavky na vrátenie e, sú už v týchto 900 miliónoch, alebo sa to chápe zvlášť? Potom ste hovorili o podvodoch z DPH. DPH sú tie najväčšie nepriame dane členských štátov. A potom, keď sú nadnárodné organizácie firmy, tak to vždy dochádza k problémom a ja sem predstaviť, že nechcú, aby ste to vyšetrovali, tento cezhraničný aspekt, napríklad Taliansko je proti tomu. A čo urobí Olaf preto, aby sa mohol uh, viac zapájať do problematiky cezhraničných podvodov z DPH? Teraz pani kolegyňa Schmidt. Ďakujem. Mám viacero otázok. Prvá je doba trvania vyšetrovania. Mohli by ste povedať, ako, sa, ako to treba vnímať? Záleží to od odvetvia personálu, témy a spolupráci a podobne. Druhá otázka súvisí s tým, čo sa deje v členských štátoch. Povedzme, ak E, niečo zistíte a potom by mali byť právne dozvuky v členskom štáte, tak je pracovná skupina, ktorá už prešetrila 8 štátov, či tam nie je nejaký, nejaký vzor, nejaký model, ale ak tam nevidíme nejaké vzory, tak potom čo, tak si povieme, že tam nie je žiaden vzor, ale ako sa koná ďalej. Tretia otázka, vyšetrovanie pracovníkov EÚ za ťažké zneužitie funkcie. Myslím si, že to je nebezpečná téma. Ako sa dostávate k týmto prípadom ťažkého zneužitia pracovného postavenia? Ako sa tu postupuje a vyšetruje? A ďalšia s tým súvisiaca otázka. Reagujete na anonymné E, udania a na verejné informácie vždy postupujete rovnako? A potom otázka k e, sťažnostiam a postupu pri sťažnostiach. Hovorí sa, že boli tri takéto konania voči riaditeľovi Olafu. Čo sa deje v takýchto prípadoch sťažnosti a nie je to zaujímavé že tri prídu len do Olafu a oveľa viac k ombudsmanovi. Ako to vidíte? Ako sa to, prečo je to tak? A posledná otázka. Chcem sa poďakovať za ponuku pašovanie tabaku, za to, že ste k dispozícii, ak máme otázky. My sme túto tému vo výbore ešte neskončili. A vy, keď ste prišli na svoje miesto, tak vy ste mali zaviesť nové štruktúry, ale ako som povedala, rada sa využijem vašu ponuku a budem žiadať podrobnejšie informácie. Ďakujem. Ďalší kolega, prosím. Obrázok 9, pán Kessler, ukazuje 9 krajín, ktoré nemajú žiadne odporúčania. Vy ste to len čiastočne zodpovedali Povedali ste, že je 486 súkromných zdrojov, ktoré sa dajú pripísať k Ukrajinám. A prečo sa to nemohlo urobiť? Prečo by sme nemohli vychádzať z nejakého predpokladu, že v nejakom členskom štáte je určité podozrenie na podvod a prečo to nemôžeme povedať, že informácia je z toho členského štátu? Je to neúplný obraz a čo s takýmito súkromnými opozreniami? Potom na 16. vidíme ako vyzerajú vyšetrovania prípadov zo štrukturálnych fondov. A chcem sa spýtať, či toto je výsledok, ako sa to robí na úrovni EÚ. To znamená, že tieto najväčšie nebezpečie podvodu 16.2 to tu sa uvádza, že sú ešte otvorené sťažnosti alebo žaloby. Mohli by ste nám povedať, čo sa tu deje s týmito sťažnosťami? Boli zamietnuté alebo nie? 24 kde sa hovorí, že len zo, zo 101 miliónov máme 1,5 milióna v oblasti tabaku znovu získaných. Takže čo, stalo vás to viac? ako tá samotná hodnota vymoženej čiastky, odporúčania proti pracovníkom európskych inštitúcií. Zdá sa, že polovica odporúčaní OLAFu nejako nekončí. Môžete mi povedať, prečo si myslíte, že to je dobrý výsledok? 28. Len 31 judiciálnych odporúčaní OLAFu na prostitúciu bolo v Británii len 13 v Rumunsku, ale pritom v Rumunsku vieme, že veľký počet prípadov a mňa to znepokojuje tento údaj tu. Mám veľa otázok, ale nedokázal som pani predsednička všetko povedať za dve minúty. Áno, ešte pripravíme aj taký písomne otázky aj z lehotou na odpovedanie. Ďalší kolega, prosím. Pán generálny riaditeľ, v svojej správe ste uviedli niekoľko výsledkov, pozitívnych výsledkov, ktoré ste dosiahli, napríklad množstvo zaregistrovaných informácií, čo ste dostali, počet vydaných odporúčaní, zníženie doby trvania, vyšetrovania. Avšak je tu jedna otázka, všeobecná otázka, zastrešujúca otázka a určite si uvedomujete, je to tá otázka tej kvality informácií, ktoré OLAF vydáva a určite ste si všimli stanovisko z 2. júna z tohto výboru, keď sme prezentovali správu a síce to sa uvádza, tu cituje, že úspešné príbehy Olafu závisia od štatistickej manipulácie a porušení zákona a to súvisí už s tou otázkou, ktorá tu zaznila, napríklad zmena metódy výpočtu, ktorú sa, ktorá sa zaviedla v roku 2012. A možno, že to skreslilo zistenia a porovnania predapo a podobne a podobne. Mňa by zaujímalo vaše vyjadrenie tej, tomuto základnému problému vašej správy a síce, že prezentujete nedôveryhodné informácie verejnosti. A ja by som, a ja som na zozname teraz, ja chcem poukázať na to, že máme správu dozorného orgánu výboru a to, čo ste aj vypovedali a tieto čísla, ktoré by mali byť pozitívne. Ďakujem za túto štatistiku, tie oranžové čísla. Myslím si, že bez tých oranžových čísiel by sme vôbec nemohli posúdiť, ako dlho naozaj trvá jeden prípad. A bolo by dobre, keby ste takto pokračovali. Stabilita údajov je veľmi dôležitá a od roku 2002 vyhodnocujem výročné správy a môžem povedať, že tento rok 2014 už nemáme absolútne číslo uzavretých prípadov z recommendations a máme len percento a mňa by, za, mňa by zaujímalo, koľko prípadov to je. Ja teda vidím, že to percento e, prípady s odporúčaním nie sú celkom dobre e, uvedené. Ja to dám všetko písomne. A musím povedať, že vidíme, že stále tá komunikácia s dozorným výborom nie je dokončená. Máme nové nariadenie, a myslím si, že je nepriateľné, že e, výbor nemá prístup k týmto údajom a my sme to aj povedali v uznesení a bolo by dobre, keby sa to uznesenie aj realizovalo. Mám ešte otázky k personálnemu obsadeniu. Je tu tá otázka znovu získavania finančných prostriedkov, napríklad pri štruktúrálnych e, fondov je to 476, pri polnospodárských 75 miliónov. Na tomto pracuje 44 e, pracovníkov na 550. Pri tabaku je to 1,5 milióna ako škoda a tam je 13 ľudí. Tak som teraz počula, že sa to má meniť, ale z tých 13 e, ľudí polovica odíde. Proste tam nie je žiaden pomer medzi počtom pracovníkov a škodu, ktorú e, škodu finančných, poškodenie finančných záujmov EÚ a vonkajšia pomoc je to ja nie, 170 miliónov a 10 pracovníkov, takže nepochopila som celkom dobre personálne rozdelenie a bolo by dobre, keby ste to mohli povedať. Máme žiaľ ešte jeden bod programu, ale možno môžete aspoň na niečo odpovedať. Odpoviem najprv vám. Ja nedávam ľudí na miesta len podľa toho, o akú sumu ide. Rozvojová pomoc, jedno vyšetrovanie 130 a keby nebolo toto vyšetrenie, tak by tam minulý rok bolo 1,5, čiže ktorý rok mám 1,5 milióna, čiže ktorý, ktorý rok si mám zobrať E, tá suma je výsledok toho vyšetrovania a to sa každý rok mení. Vedel by ste si predstaviť, pani Kessler, keby som vás zobral doslovne? Zoberme si interné vyšetrovania. Nemám tu tú tabulku. Tam predsa tie prostriedky sú takmer nula. Takže by sme to nemali robiť, nemali by sme to vyšetrovať, len jeden človek by to mal robiť. To predsa podľa mňa nie je jediná vec, tie znovu získané finančné prostriedky. To nie je jediné kritérium, je to dôležité, ale my nevyšetrujeme len preto, my predsa nie sme súkromná firma, myslím si, a nemali by sme pracovať ako biznis, len ako ziskovo orientovaná firma. Samozrejme, znovu získanie prostriedkov je dôležité, ale vyšetrovanie etických noriem pracovníkov je tiež dôležité. Korupčný prípad si zoberte, možno nezískate ani cent nie preto, že by sa nedmalo, nedalo čo získať, ale máme pokus o úplatok, áno, a zistíme to. A tam sa predsa nič znovu nezíska, to nie je dôležité, nemáme to vyšetrovať, nemáme, ľudí, nemáme vyšetrovať takéto prípady, ja si myslím, že ich máme. Takže táto diskusia o peniazoch je troška zvláštna. A teraz k tabaku. Nerozumiete, že väčšina práce tabaku, a to iste dobre poznáte, ako prebieha naše vyšetrovanie kontraband, to zaistíme cigarety, tie zásielky, ktoré prichádzajú do Európy s falšovanými tabakovými výrobkami bez platenia cieľ a snažíme sa odhaliť organizovaný zločin za tým a to predsa neprináša žiadne peniaze, keď zaistíme zásielku tabaku alebo falšovaných tovarov, my len zabraníme strate príjmov a tam nemáme nič, čo by sme spätne získali. A to znamená, že to nemáme robiť? To si nemyslím. Takže prosím, nepozerajte sa len na získanie, spätné získanie prostriedkov. Aj keď si pozrieme tú finančnú škodu finančným záujmom EÚ, aj vtedy tu máme tú tabulku správy výboru 20, strana 29, kde pri tabaku je to nula a to uviedol aj Olaf a pri štruktúrálnych fondoch je to 1,9 miliardy. Ja neviem presne, o čom hovoríte. Ja som veľmi rád, ak môžeme o tom hovoriť, ale čo my predsa neodporúčame normálne spätné získanie, vrátenie peňazí, ale je tu aj kapitola o zaistených cigarietách. Koľko miliónov cigariet sme zaistili? A to znamená prevenciu. Zabraníme tomu, že, by sa, že sa predávajú v EÚ. To znamená, zabránili sme miliónovým stratám v príjmoch ale to nepatrí do odporúčania vrátenia prostriedkov. Tam nemôžeme nič také odporúčať. Takže to je iná práca, tak ako pri podvodoch, falšovaní. Nedávno pri našom vyšetrovaní sme zistili veľké množstvo falšovanej kávy pred niekoľkými mesiacmi, veľké množstva falšovanej kávy, e, pesticídov, ktoré prichádzali z mimo EÚ do EÚ a zabránili sme ich pašovaniu do Európy. Nejaké vrátenie peňazí? Nula. Veľké zaistenia, ktoré sú, ktoré sú prevenciou predaja výrobkov v EÚ. Takže ja si myslím, že spätné získanie prostriedkov je len jedna vec, ale nie je toto najdôležitejšie. Prepašte, pán Javor, neodpovedal som na vašu otázku, ale viacerí sa toho tiež dotkli, pokryť o spätné získanie prostriedkov. To je veľké nedorozumenie. Viacerí z vás to povedali. len 23% toho, čo ste doporučili, aby sa spätne získalo, sa získalo späť. Nie je to tak. Možno musíme e, zmeniť našu spra- e, náš spôsob, ako podávame správy, ale my každý rok my hovoríme o tých odporúčaniach, teda 900 miliónov a tak ďalej, a potom, koľko sme skutočne získali prostredníctvom orgánov. Ale myslím, že v texte je to vysvetlené a na budúce to vysvetlíme ešte lepšie. E, nie je tu vlastne súvislosť medzi týmito dvomi číslami. Tých 200 miliónov, ktoré sme získali e, v tomto roku, e, nezodpovedá tomu číslu, ktoré sme odporúčali na znovu získanie v tom istom roku. Tie finančné získania to trvá dlhé roky. To, či sme vykázali v roku 2014 ako nie, nie je prepojené na odporúčanie roku 2014. To sa týka odporúčaní viacerých minulých rokov. Takže implementácia nastáva niekedy po 5-6 rokoch a, a prichádza v plátkach. Takže tam nie je priame prepojenie v danom roku. Takže eh, áno, to percento by malo byť vyššie, ale uvedomme si, že to trvá eh, roky, aby sme tieto prostriedky získali späť. Mám tu množstvo otázok, ale môžem celkom rýchlo niektoré zodpovedať. to, to, e, e, trvanie prípadov podľa sektorov. E, priemerné trvanie prípadov sa týka všetkých prípadov OLAF. Ale napríklad pokiaľ ide vnútorné prípady, tam trvanie je priemer 11 mesiacov. Takže tam, kde máme príliš vysokú dĺžku trvania prípadov, je hlavne prípade štrukturálnych fondov, a teda vyšetrovania v prípade štrukturálnych fondov, a to sú vyšetrovania, ktoré sa musia konať v členských štátoch a týkajú sa peniaz, peniazy, ktoré sa spotrebujú lokálne. Potrebujeme spoluprácu miestnych orgánov, musíme vycestovať na tieto miesta. To sa týka aj, je to podobné ako rozvojová pomoc. Aj tá trvá dlho Takže napríklad, ak ide o školu, ktorá bola financovaná Európskou úniou, e, tak e, vyšetrovanie e, musíme robiť niekde v južnej provincii Talianska alebo niekde na severe Fínska a potrebujeme spoluprácu. Sme odkazaní na spoluprácu tých orgánov a preto to trvalo oveľa dlhšie. A všetky vyšetrovania, ktoré vlastne robíme, doma, vnútri, pokiaľ ide o priame náklady, alebo vyšetrovanie prípadov eh, v EIB. To sú oveľa kratšie vyšetrovania. Takže obvykle hm, tieto eh, trvajú áno 11 mesiacov, 10-11 mesiacov, zatiaľ čo tie, ktoré sa, trva, eh, ktoré sa spotrebujú lokálne, tam to trvá až 20 mesiacov. Takže ten priemer je vlastne e, vypočítaný z oboch týchto e, dlžok. Áno, tam to trvá dlhšie, musíme si vyžadať dokumentáciu, musíme to prekladať z bulharčiny napríklad a tak ďalej. tomu sa jednoducho nedá vyhnúť. Samozrejme, áno, tie priemerní neposkytujú tie nuancy, ktoré sú dôležité. E, sme hrdí na to, že e, ten údaj 10 je pomerne dobrý. Pani predsednička prerušuje. E, chcem vás požiadať, aby ste poskytli odpovede písomnej podobe. Áno, ja vám ich poskytnem e, e, písomne. Pani Pesečka, ďakuje. Ďakujem vám, ospravedlňujem sa, ale my musíme pokračovať v našom programe. A ide o štúdiu. E, chcem teraz teda poskytnúť slovo autorovi tejto štúdie, ktorá sa týka fondov pre migračnú politiku. Ďakujem za slovo. Volám sa Pierre Hausmann, eh, pracujem pre Vivie Consulting a spolu s LSI nás požiadali, aby sme vykonali štúdiu o využívaní EU eh, eh, e fondov pre migračné politiky. Ide o efektivitu a overené postupy pre budúcnosť. Máme málo času, takže skrátim svoju prezentáciu. Sústredím sa na e, kľúčové e, poučenia, takže prebehnem to štúdio a potom sa dostanem k tým hlavným e, odporúčaniam, ktoré môžeme urobiť. Cieľom štúdie bolo poskytnutie prehľadu o existujúcom financovaní pre migráciu, azyl a integráciu a aby sme sa pozreli na ich efektivitu. Tiež sme si všímali spôsob, ako sa fondy používajú a, a chceli sme tiež hovoriť o a zistiť zneužívania fondov. Pozreli sme sa na kontrolné systémy, ktoré sa používajú, a, aby sa zabezpečilo správne používanie fondov. No a potom sme sa pozerali na dobré a zlé e, praktiky v členských štátoch, aby sme mohli e, poskytnúť odporúčania pre budúcnosť a pre e, budúce programovacie obdobia. Metodológia, bola to krátka štúdia, takže pozreli sme sa na existujúce dokumenty, hodnotenia, ale vykonali sme aj rozhovory z úrovni, na úrovni členských štátov a na európskej úrovni. Vybrali sme niekoľko prípadových štúdií a tieto prípadové štúdie sa uvádzajú tam na konci tohto snímku, týkajú sa siedmich krajín ktoré nám boli zadané pre ak, e, ide Bolhorsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo. Pokryli sme v e, celé spektrum e, fondov, ktoré sa týkajú migrácie, azylu a integrácie, utečenský fond, EIF, integračný fond a tiež fond návratu. A pokiaľ ide o agentúry, tak sme sa sústredili na Frontex a EASO, a teda po, uh, úrad na podporu uh, azylu. Aby som vám poskytol prehľad o tom, o čom hovoríme, máme tu vlastne 4 miliardy e, eur, ktoré sú vyhradené na správu vo vonkajších hraníc a na e, e, migračné politiky. To sa týka viacerých fondov, ide vlastne 4 fondy, 4 finančné nástroje, teda Európsky e, hraničný fond, ktorý sa venuje zabezpečeniu vonkajších hraníc EÚ, potom Európsky utečenský fond, EIF, Integračný fond a fond e, pre návrat, ktorý sa venuje špecificky e, návratu odmietnutých žiateľov azyl, ktorí prišli do EÚ nelegálne. Takže máme vlastne akoby fond pre každý krok v tom procese azylového konania. Keď sme e, vykonávali štúdiu, tak e, sme zistili, že analyzovanie využívania zdrojov v týchto fondoch je dosť problematické. Dôvod je ten, že fondy prechádzajú najprv teda e, výzvami a tie sa e, používajú na e, financovanie projektov a tie sú veľmi odlišné v jednotlivých krajinách a v jednotlivých nástrojoch. A tiež odlišná je veľkosť a rozsah ich posunnosti. Zároveň väčšina projektov je dosť malá najmä keď to porovnáme s národnými fondami, ktoré popri týchto projektoch tiež fungujú. V mnohých prípadoch sme zistili, že európske peniaze sa hlavne smerujú do národných e, e, finančných systémov, takže európske zdroje sa používajú na navýšenie národných e, programov ktoré mm, už na mieste fungujú. Takže je dosť ťažké priradiť nejaký dopad priamo európskemu financovaniu. Napriek tomu máme niekoľko záverov E, z e, rozhovorov a štúdií. To, čo je pozitívne, európske fondy naozaj pomáhajú zvyšovanie národnej kapacity na správu hraníc a tam je tá ten pozitívny dopad. Tiež napomáhajú pozitívne zvyšovaniu kapacity národných systémov na príjmanie a azyl a Tiež pokiaľ ide o e, tretích, e, príslušníkov tretích štátov, e, používajú sa na zvyšovanie jazykovej kompetencie. No a potom je tam niekoľko príkladov inovatívnych prístupov, najmä pokiaľ ide o návrat a usídlovanie menej pozitívne a tam je samozrejme tie odporúčania sú oveľa podrobnejšie, takže tie negatívne pozorovania sú, že fondy sa dosť široko rozptýlujú, teda používajú sa na aktivity, ktoré e, tak či tak bežia v členských štátoch a európske peniaze sa používajú na navýšenie tohto financovania. A tak tam nie je jasná pridaná hodnota európskych zdrojov a čo by sa stalo, keby e, neboli poskytnuté. No a to sa uvádza v tom poslednom, teda ide o nedostatok inovatívnych projektov tam sme proste zistili, že vlastne e, e, je to práca, ktorá sa koná tak či tak v členských štátoch a financuje sa vlastne európskymi e, zdrojmi a inak by pokračovala aj bez nich. Pokiaľ ide o alokáciu týchto fondov, časť týchto prostriedkov sa používa prostredstvom pevných alokácií, teda podľa dĺžky hraníc alebo podľa počtu žiadostí o azyl a my to nazývame, že to je akási spätná alokácia, pretože vychádza z predchádzajúcich skúseností v členskom štáte a potom prideluje ďalšie financovanie na, na základní tej minulosti skúsenosti. No ale to prináša nedostatnú flexibilitu, e, pokiaľ ide o zmeny v situácii. No a e, máme tu krajiny, ktoré majú veľkú skúsenosť, pokiaľ ide o migráciu a tie získavajú väčšie, väčší podiel ako krajiny, e, ktoré e, čelia veľkému e, nečakanému nárastu migračných tokov. Zistili sme, že asi 90 zdrojov sa spotrebúva, to je pomerne dosť vysoká absorpčná, absorpčný pomer. Zistili sme, že je tam niekoľko mm, E, porušení, aj keď nejde o e, e, zámerné podvody. Vo väčšine prípadov ide o nedostatočnú schopnosť manažmentu a nedostatočnú jasnosť o tom, na čo sa tie peniaze môžu použiť. Štúdia dvora auditorov hovorí o tom, že ide o dosť e, veľkú záťaž na členské štáty a je potrebné zjednodušiť niektoré tieto aktivity. No a zistili sme, že e, redukcia zo štyroch fondov na dva fondy a presunutie do viacročného finančného systému e, zníži administratívnu záťaž. Pokiaľ ide o agentúry, Pozerali sme sa tiež na niektoré prínosy pre Frontex a EASO a členské štáty. Tie kľúčové prínosy pre členské štáty sú, že agentúry pomáhajú členským štátom redukovať duplikáciu úsilia a máme tam niekoľko členských štátov, ktoré zlepšujú kvalitu a e, približujú sa medzinárodným štandardom e, e, e ľudských práv ale zistili sme, že je potrebná väčšia integrácia medzi e, aktivitami Frontex a EASO, pretože pracujú úplne oddelenie. Je tam istá spolupráca, ale nie je to dosť. Je tam veľa e, prekrytí e, a je potrebná komplementarita ich aktivít. A majú tiež obmedzené zdroje. Mm, v prípade Triton sme to videli. Navýšenie 89 miliónov E, pokiaľ ide o kontrolu Stredomoria. E, e, toto sú proste zdroje, ktoré tieto agentúry nemajú k dispozícii. Pokiaľ ide o predchádzanie podvodov a kriminálnej infiltrácie, tak tam tieto agentúry majú obmedzené prostriedky. Mnoho z toho robí Europol. Je tam dosť málo spolupráce, takže nezameriavajú sa príliš na zníženie podvodného využívania týchto zdrojov. to hlavné, čo sa môžeme poučiť, je, je, že členské štáty by mali vytvoriť e, trojitú e, e, štruktúru orgánov na certifikáciu, teda národnú orgánu, delegovaný orgán a potom auditorský orgán to je skúsenosť z e, štrukturálnych fondov, ale sú tu isté e, e, zmeny. Mm, v niektorých členských štátoch dochádza ku istým, istým nejasnostiam pri zaobchádzaní s touto trojitou štruktúrou v niektorých členských štátoch e, máme decentralizovaný systém, ktorý e, vlastne prechádza až na najnižšiu úroveň e, v regiónoch. V niektorých máme zase veľmi centralizované štruktúry. Zistili sme, že tie najúspešnejšie prípady, a ide o Francúzsko a Spojené kráľovstvo, tie tu uvádzame, je vytvorenie nového orgánu so špecifickým mandátom na vytvorenie týchto e, pomerne robustných e, programov. E, zistili sme, že v niektorých členských štátoch je nedostatok spolupráce nezávislých vonkajších auditorských orgánov. Väčšina v týchto auditov sa robí interne. Na, zistili sme aj e, isté zneužitia a tam, kde sa to udialo, tak to bolo predovšetkým tam, kde sa im, e, delegovali implementačné aktivity na e, organizácie na lokálnej úrovni a bolo dosť ťažké zistiť, kam vlastne prúdili tieto e, e prostriedky a bola tam celá spleť subdodávateľov. Pokiaľ ide o kvalitu e, projektov, ktoré boli ocenené, e, v niektorých tých výboroch bol nedostatok e, expertízy a niektoré projekty nemali takú kvalitu, ako by mohli mať. V niektorých členských štátoch sme zistili, že uzatváranie kont, alebo teda pridelovanie zmluv a uzatváranie zmluv vlastne bolo vykonávané tým tým orgánom, čo nie je primerané. Takže ako by sa dalo zlepšiť využívanie fondov? V prvom rade si myslíme, že je potrebné sústrediť sa na inovatívne a špecifické projekty, ktoré majú pridanú hodnotu v porovnaní s tým, čo už členské štáty robia pridelovanie fondov by malo byť v členských štátoch e, súvisieť s budúcimi potrebami a nie s minulými skúsenosťami. Tam sme zistili, že máme nedostatok flexibility, pokiaľ ide o finančné nástroje a nie sú schopné riešiť naliehavé situácie v členských štátoch. Mm, financovanie by malo byť založené na monitorovacom a hodnotecom systéme, ktorý nefunguje v Európe. Takže musíme mať taký systém, ktorý bude zisťovať, ako sa e, finančné prostriedky používajú a a, a tiež mieru, akými, e, akou e, financie dosahuje svoj cieľ. E, potrebná je e, spolupráca s Europolom, e, pokiaľ ide o pašovanie, potom je potrebné zvýšiť financovanie týchto agentúr, aby mohli naplniť svoj mandát. No a ak dôjde k vyššej integrácii medzi oboma agentúrami, či, teda na mieste otázka, či by nemala existovať len jedna agentúra. Pokiaľ ide o e, zvyšovanie efektívnosti implementácie a kontroly financovania. Sú tu isté príklady v oblasti štruktúrnych fondov, ktoré stoja za pozornosť, napríklad e, prenechanie časti financovania na neskoršie obdobie, ak sa vykoná nejaká kontrola výkonnosti a ďalej e, umožnenie nejakého mierneho navýšenia v záverečnej fáze. Uh, projektu, aby sa projekt mohol e, završiť, e, ale najskôr sú potrebné stimuly na úvod. E, ďalej, čo sa týka nezávislých kontrol, toto musí byť o mnoho nezávislejšie, aby členské štáty nemohli až tak príliš určovať, ako tieto kontroly budú prebiehať ďalej. Je potrebné stanoviť jasnejšie pravidla o tom, ako táto štruktúra projektového plánovania by mala vyzerať a čo sa týka kontrol, tie musia vykonávať nezávislé orgány. To totiž nie je v skutočnosti pravdou v niektorých členských štátoch. A čo sa týka rizika korupcie, ako som už spomenul, um, miera rizika eh, sa vyskytuje najvyššie v um, subdodávateľských reťazcoch. Tam je možnosť získať financovanie eh, z presiaľovacích fondov je potrebné vyhnúť sa situáciám, keď nie je čas na verejné obstarávanie. Vo všetkých prípadoch sú vždy nevyhnutné zmluvy a pracovný plán, aj ak ide o naliehavú situáciu. Zmluva a pracovný plán sú naozaj kľúčové preto, aby sa dalo sledovať um, nakladanie s týmito prostriedkami. Ďalej sme skonštatovali, že činnosti auditu a hodnotenia musia byť vykonané nezávislo, musí to e, robiť nezávislý orgán, externý orgán, ktorý nie je nejako zmluvne e, spojený. Musí to e, vykonať riadne vybraný externý subjekt. Súkromné firmy, ktoré sa špecializujú na audit, by mali práve vykonávať tieto kontroly podľa nášho odporúčania. E, ešte posledné odporúčanie, to sa týka vytvorenia digitálnej platformy, ktorá umožňuje zjednodušenie informovania o takýchto prípadoch korupcie. E, už sa o nich informovalo v tlači, ale malo by to byť systematickejšie a to tak, že vznikne digitálna platforma zhruba podľa modelu akýchsi bielých vrán. A to by nám pomohlo potom vo vyšetrovaní, aj by sa tým predchádzalo finančným stratám a taktiež by to odrádzalo uh, a možných zájomcov o zneužívanie týchto prostriedkov v budúcnosti. Toko, teda posledná stránka mojej prezentácie, prebehol som ju veľmi rýchlo. Veľmi ochotne odpoviem na prípadné otázky. Ja, Dank für die Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Spravodajcom je pán kolega Vali, nech sa páči. E, ďakujem. Pani predsednička, ďakujeme za túto prezentáciu. posledných mesiacoch eh, sme sa tomu venovali veľmi intenzívne, boli tu veľmi um, prísne lehoty, času bolo veľmi málo. Chcel som predložiť tento uh, návrh správy ešte predtým, ako prebehne uh, eh, týždňová um, ehm, inšpekcia na Sicílii, kde sa chceme pozrieť priamo na spôsob nakladania s prostriedkami priamo na mieste. Je to veľmi relevantné v tomto kontexte prisťahovalectva Nemôžeme e, totiž e, ignorovať tento problém a nie sme schopní nájsť efektívnejší spôsob, ako sa s tým vysporiadať. E, fondy, ktoré sú určené na pomoc pristevalcom, sa často strácajú. Situácia vôbec nie je jednoznačná, ako napríklad v Taliansku sme odhalili, že je tam veľký nedostatok transparentnosti. Pokúšali sme sa získať informácie, informácie sa nám získať nepodarilo, neboli transparentné. A preto je veľmi ťažké vykonať e, dostatočnú štúdiu, kde sa požaduje väčšia transparentnosť a zároveň nezávislé kontroly. Vidíme totiž, že keď e, tí, ktorých e, kontrolujeme, sú vymenovaní samotným predkladateľom štúdie, je veľmi ťažké nájsť nejaké riešenie na európskej úrovni. Musíme sa postarať o to, aby európsky denovník vedel, že jeho peniaze sú využité efektívne. Nedávno v Taliansku bol odhalený obrovský škandál, ktorý súvisel s peniazmi určenými pre pristahovalcov vidíme, že príjem z pristahovalectva môže byť ešte vyšší ako príjem z pašovania drog. Musíme sa teda spojiť našom úsilí, aby sa zvýšila transparentnosť kontrol a kontrolné procesy. Ja by som chcel predložiť túto iniciatívu. Chcel by som sa opýtať na určenie toho, kto má na starosti mechanizmy rozdielovania peňazí. Často totiž vidíme veľké e, nezrovnalosti práve v tejto oblasti. Myslím, že je potrebný e, dostatočne verejný zoznam problémov a taktiež osôb, ktoré majú na starosti jednotlivé zdroje financovania. Inak komisia nedokáže dostatočne rýchlo identifikovať eh, tieto oblasti a konkrétne osoby v prípade porušenia. Jeden z problémov, keď pracujete s mladými ľuďmi, je v tom, že dochádza k špekuláciám a zneužívajú sa tí, ktorí sú odkazaní na pomoc a peniaze daňovníkov sa používajú len na obohatenie sa. Preto chceme požadovať nezávislé kontroly a zakročenie proti mafii, proti zneužívaniu aj pri vydávaní e, certifikátov. Prebehlo veľmi zaujímavé vypočutie o postupoch e, proti mafii v prípade Talianska pri získavanie certifikátov. Táto štúdia mala za následok viacero odporúčaní. Myslím, že by stálo za to pozrieť sa na toto spravovanie eh, prostriedkov a mohli by sme možno podporiť výmenu osvedčených postupov aj eh, v kontexte štrukturálnych fondov. Dvor auditorov nám poskytne podrobnejšiu správu na jeseň a tam získame lepší prehľad o využívaní týchto prostriedkov členských štátoch e, nie je tento proces dostatočne transparentný. V minulosti členské štáty využívali e, skôr svoje vlastné národné programy. Nevyužívala sa pridaná hodnota z európskej úrovne, teda budeme sa snažiť poskytnúť e, nejakú predstavu o tejto pridanej hodnote z európskej úrovne. Pani Schmidt, ďakujem. Chcela by som poznamenať, že táto štúdia ešte nie je k dispozícii. Ja by som si ju rada bola pozrela, rada by som videla konkrétne čísla. Keď e, počúvame vaše vyjadrenia, sú veľmi zaujímavé, ale len to takto hovoríte do prázdna. Teda ešte raz e, hovoriť o niečom bez toho, aby sme mali v ruke dokumenty, je podľa mňa dosť zložité. Aj e, keď niekam vycestujeme v trikvisovom týždni, pozrieme sa na nejaký problém, E, a nemáme to podložené, to je dosť zložité. Ja prichádzam z krajiny, ktorá nebola ešte predmetom e, takéhoto prieskumu a pritom máme s pristevalcami obrovské problémy. V našom meste máme dokonca stanové mestečko, aby sme vôbec dokázali ubytovať e, týchto pristahovalcov. Otvoríme aj kasárne, aby mali k dispozícii ľudské podmienky na bývanie, kým sú u nás. A téma, ktorú spomenul kolega Vale, že tu údajne ide iba o zneužívanie, to je podľa mňa prehnané. Sú to ľudia, ktorí potrebujú azyl. Isté, že nie sme vybavení na to prijať eh, také veľké počty pristahovalcov, ale predsa musíme hľadať spôsoby, aby sme sa nepohybali len eh, v dimenziách eh, tvrdení, že ide o zneužívanie prostriedkov, pričom vieme, že 90 prostriedkov sa využíva regulérne musíme sa orientovať na budúcnosť, tak ako hovoríte, nie na minulosť, pretože u nás e, v mojej domovskej krajine máme stanové mestečka a mali by sme sa snažiť členským štátom pomáhať v takejto situácii. Každý jeden členský štát by mal mať možnosť nájsť hodné riešenie pre seba. Isté, že to nemôže e, Európska únia nejako riešiť skupinovo, ale na základe smerníc by mala byť možnosť pre členské štáty prijať pre ním vhodné riešenie. Isté, že prostriedky by sa mali využívať riadne v súlade s pravidlami, budeme potrebovať ešte viac peňazí ako doposiaľ. Sme e, predpokladali pre túto oblasť. Ja, keďže som spravodajkyňa, e, chcem vyzvať e, kolegov, aby sme sa tejto téme ešte venovali v budúcnosti, keď bude štúdia e, k dispozícii. Ešte raz opakujem, nemali by sme e, sa venovať len retorike zneužívania. Myslím si, že do veľkej miery ide o regulérne nakoniec prostriedkami pani Dlabajová. Ďakujem. Ja len veľmi stručne chcem sa poďakovať za túto štúdiu. Mám niekoľko konkrétnejších otázok, alebo možno aj úvah do budúcna. Bod, v ktorom necelkom súhlasíme, je ten, e, že Politika pristahovalstva by mala byť inovatívnejšia, experimentálnejšia. Ja si nie som istá, čo presne chceme inovovať v čase, keď sme svedkami eh, obrovských masívnych eh, prídvov eh, stoviek ale ak tým myslíme prevenciu, reštrukciu, finančné obmedzenia a presun prostriedkov na tie najpotrebnejšie, tak potom tie inovácie sú na mieste. Ďalej druhá otázka sa týka niečoho konkrétneho, čo tvrdíte že pridelanie prostriedkov by malo byť založené na budúcich potrebách, ktoré budú vyplývať z odhadov migračných trendov a vrátanie príčin týchto trendov. S týmto plne súhlasím a myslím, že Európska komisia by mala navrhnúť taký nástroj, ktorý by bol systematický a zohľadnil by aj ostatné eh, politické oblasti, napríklad politiku zamestnanosti. Teda toto by sme mali eh, riešiť systematicky. Ďalší bod a s tým súvisí aj e, zriadenie nejakého ďalšieho kľúča pre národnú alokáciu, e, ktorý by mal zohľadňovať vyspelosť e, danej krajiny, ďalej HDP na obyvateľa, ako aj absorpčnú schopnosť presielcov danej krajiny. Ďalej, to, čo sa mi veľmi páči, je, že navrhujete napojenie finančných alokácií s výsledkami a spomínate príklad štrukturálnych fondov. S týmto súhlasím doposiaľ, ale musíme si jasne pomenovať, čo by mali byť tieto výsledky, o ktoré sa chceme oprieť, či to bude postaranie sa o prisťahovalcov, či tu pôjde o zabranenie ďalších prílivov, alebo prispenie k zlepšeniu situácie v krajine pôvodu. Čo presne bude znamenať toto meranie výsledku, podľa ktorého sa budeme riadiť? A ešte posledná vec, tam je to opačne Páči sa mi, že sa vytvárajú pravidlá z verejných súťaží, kde by ten, ktorý vytvára, by nemal byť súčasťou procesu hodnotenia. A tu si práve myslím, že by sa štruktúrne fondy mohli inšpirovať eh, z tohto príkladu, pretože tam eh, je to bolavé miesto v praxi vo vyhodnosovaní. Ešte raz ďakujem, ďakujem aj Markovi, pretože si myslím, že je dobré, že sa tak intenzívne eh, ujal tejto iniciatívy. Ešte mám troch rečníkov na zozname. Chcem požiadať eh, tlmočníkov eh, o krátke predlženie kolega Celer. Ja len veľmi stručne. Pani Šmit sa vyjadrila, že eh, nesmieme vychádzať predovšetkým zo zneužívania. Ide tu o humanitárnu úlohu. Zároveň však platí, že dimenzia tohto problému je taká, že sa z toho stal miliardový obchod. Musíme dbať o to, aby len najtichší Najtežšie podozrenie zo zneužívania sa preskúmal, pretože sumy, ktoré sa tu vyšľaňujú na ubytovanie presťahovalcov, sa využívajú na obohacovanie sa a to súvisí s nedostatkom kontrol a vznikajú možnosti na obohacovanie sa práve pri takejto citlivej téme, ak sa niečo dostane na verejnosť, že sa zneužíva láska k blížnemu e, na nejaké obchodné záujmy, tak potom je tá morálna škoda o mnoho väčšia ako pri iných témach možno. E, prosím, e, obmedzte sa len na minútu, pretože inak budú potom odpovede iba po anglicky. Kolega Zdechovský. Ja som bol pripravený hovoriť iným jazykom, ale keď mám minútu, tak ju využijem. Len stručne. V súvislosti s politikou presťahovalectva tu vo výbore sme hovorili o tom, že v Taliansku sa e, mafia údajne zapája do programov súvisiacich s pristahovalectvom a s imigrantami. E, výbor, ktorý vyšetruje e, konanie mafie v Taliansku, poznám jeho činnosť. Bolo tam zverejnené, že sa nedá vylúčiť, že často týchto peňazí dokonca ostáva v rukách mafie. Chcem sa opýtať, či aj vy ste dospeli takýmto poznatkom. Ďakujem. Kolega Alio, nech sa páči. Veľmi podobne aj ja by som sa opýtal, či by sme mohli dostať audit dôvodov, prečo títo presťovalci vôbec prichádzajú. Európa totiž e, musí prehodnotiť svoje vlastné politiky. Sme na konci reťazca a trpíme tu e, dôsledku negatívnych politík na Blízkom východe, medzinárodnej korupcie a tak ďalej. Vieme, že niektoré krajiny a niektoré skupiny krajín sú veľmi zbehlé v korupcii, najmä v súvislosti s politikou rozvoja. Európa to financuje bez toho, aby vedela, kam tieto peniaze idú. Myslím, že dostatočný audit dôvodov, prečo títo ľudia prichádzajú do Európy, by bol na mieste. Mali by sme to urobiť aj na medzinárodnej európskej úrovni, tak aby sme mohli eh, zachrániť eh, týchto ľudí. Pán Arnold, celý tento projekt eh, zdá sa je problematický. Členské štáty posílajú peniaze do EÚ, to sa potom vracia späť, jedna jednotlivé projekty a potom sa to späť vracia do rozpočtov členských štátov. Zdá sa teda, sú tu administratívne um, um, rizika podvodov, ďalej um, rizika nesplnenia kritérií. E, keďže som z Veľkej Británie, spomenuli ste, že Veľká Británia a Francúzsko majú osvedčené postupy, ale nevidíme žiadnu pridanú hodnotu, nevidíme žiadny dôvod, prečo by sa to malo robiť na európskej úrovni a nie na národnej úrovni. Toto by predsa členské štáty celkom iste e, mali robiť e, samotné priamo. Nepreukazujete žiadnu pridanú hodnotu v tejto oblasti. Ak členské štáty sa domnievajú, že by mali tieto projekty, e, na ktoré môžu požiadať o financovanie, môžu tak urobiť. Keď hovoríme o 4 miliardách eur, v podstate 8 členských štátoch je to relatívne málo peňazí. Teda ako toto môže e, nejako prispieť e, ke zlepšeniu situácie. Možno bolo zlep- lepšie to úplne zrušiť. Predsednička, v teórii máte úplnú pravdu, ale v praxi, ak nič nedáme, tak sa nič neudeje. To je ten problém. A potom to budeme mať tie masy presťahovalcov a všetci sa budú pýtať, prečo nič nerobíme. V zásade s vami teda súhlasím, ale problém je v tom, že tu máme dočinenia s veľmi neochotnými členskými štátmi. Pani predsednička ďakuje tlmočníkom e, za